milí kolegové, niekto nám um, ukradol uh, eh, predsednícky nástroj, takže musím kričať. Máme dnes tiež nabitý program, takže pán Oleníčak je tu a preto môžeme e, začať prvým bodom eh, dnešného programu. Európska e, stratégia pre región Pobalska a úloha stratégie v rámci koheznej politiky. Takže nech sa páči, e, vaša správa, pán Olejničak. Ďakujem bardzo, pani przewodnicząca. Ďakujem pekne, pani predsednička. Mm, vážení poslanci, dámy a páni, milí hostia, v prvom rade mm, e, srdečne vítam všetkých, ktorí ste prispeli k vytvoreniu tohto materiálu. Vítam sekretariat tieňových spravodajcov. Ďakujem za pripomienky z výboru regionov a z ECOSOKu. Táto správa obsahuje námety a odporúčania, ktoré pochádzajú z našich e, posledných diskusí na túto tému, čo bolo veľmi prospešné. Úvodom by som chcel povedať, že táto správa prechádza výborom pre dopravu a životné prostredie. E, e, títo výbory e, diskutujú materiály, ktoré máte pred sebou. A zda najdôležitejším aspektom záverov a odporúčaní tejto správy je súčasná politická snaha Ak sa pozrieme na programovacie eh, obdobie medzi rokmi 2007 až 2013, eh, to je ten časový rámec pre rozpočtovanie a politika pre region eh, Balského mora sa vytvárala spolu so stratégiou pre ďalšie regióny, napríklad Stredomorie a Dunajský región a mm, všetky tieto stratégie v súčasnosti tiež preberá súčasný parlament. Stratégia regiónu Balského mora je veľmi dôležitá, pretože máme viaceré projekty, e, ktoré sa týkajú obnoviteľných zdrojov energie, ktoré sa samostatne realizujú v tejto časti únie a považujeme za veľmi dôležité e, mať efektívne, environmentálne priateľné dopravné siete a práve e, preto sa ujal tejto úlohy aj výbor pre dopravu. E, sme svedkami určitého nepomeru e, v rámci tohto regiónu. Jednotlivé časti regiónu sú popredí e, inovácie, niektoré ďalšie zaostávajú. To isté sa týka aj e, ekonomickej výkonnosti. Treba e, prekonať existujúce prekážky, odstraniť takéto prekážky a stratégia pre región Balského mora sa môže zakladať na politike súdržnosti a zaistovať lepšiu koordináciu s politikou napríklad v oblasti rybolovu E, samotnej dopravy, ako aj spoločnej polnohospodárskej politiky. Je e, zároveň dôležité a e, o tom sa diskutuje na viacerých fórach. Je dôležité, aby stratégia pre región Balského mora sa stala súčasťou a Eh, eh, hnacím motorom hlubšej eh, integrácie a práve preto makroregionálny prístup môže byť nápomocný pri zabezpečení integrácii miest rôznych prostredí a samotný makroregion môže podporovať napríklad cestovný ruch, realizovať viaceré kultúrne aktivity, výskum a pôsobiť v oblasti vedomostnej spoločnosti. Osobitná pozornosť sa venuje oblasti vzdelávania, akademického výskumu, pretože e, to zapadá do stratégie, o ktorej tu diskutujeme v súvislosti s programom e, Európa 2020. Veľmi dobre zapadá to do uvedenej koncepcie. Nejde o rídzo technickú záležitosť, je to e, emotívne bohatý program a načrtávam e, e, určité problémy, ktoré súvisia napríklad s financovaním makroregiálneho prístupu k oblasti Balského mora. E, finančné prostriedky pochádzajú z rôznych zdrojov, napríklad z kohezných fondov a jednotlivé krajiny sa zúčastňujú na tomto procese Myslím si, že potrebujeme eh, eh, naďalej analyzovať aj budúce formy financovania a v odseku 21 sa napríklad spomínajú viaceré eh, otázky, ktoré súvisia s budúcimi formami financovania. Toľko úvodom a veľmi sa teším na vaše poznámky. Ďakujem pekne. Pán Bostinár, nech sa páči. Máš... Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade by som chcel zablahoželať ctenému kolegovi pánovi Lenčakovi za skvelú prácu, ktorú odviedol. E, e, správa je vyvažená, komplexná a zohľadne všetky e, dôležité otázky stratégie Balského mora, a budúce makroregionálne stratégie. A vzhľadom na skutočnosť, že sme gešným výborom, ktorý má na starosti túto správu, chcel by som zdôrazniť niektoré skutočnosti, ktoré podľa e, e, mňa e, sa musia náležitým spôsobom vyriešiť. Ako už som robil v minulosti, chcel by som zdôrazniť význam a potrebu zaangažovať e, štáty, ktoré nie sú členmi Únii do makroregionálnej stratégie. Dokonca ani neviem si predstaviť, akým spôsobom je možné dosiahnuť ciele tejto stratégie a vyriešiť e, príslušné problémy, pokiaľ e, aktéry, ktorí ešte nie sú členmi Únii, prípadne nebudú členmi, majú predsa len vplyv na tie regióny, pre ktoré pripravujeme našu stratégiu. Neviem si predstaviť, ako by sme si vyriešili naše úlohy alebo splnili e, e, cieľe v prípade Balského mora. E, e, je tu problém severného potoku Nord Stream. Zrejme si spomínate našu diskusiu s pani e, Malstromovej počas švedského predsedníctva. Nám hovorili, že ten plynovod, ktorý sa spomínal v správe pána Oleničaka, iba, eh, je iba eh, obchodným projektom, nič viac. Ale veľmi rád by som pripomenul, že minulý týždeň ruský premiér, pán Putin, oznámil, že v roku 2011 tento plynovod bude plne funkčný. To je veľmi pekné, ale kde je tu úloha Európskeho parlamentu? Najmä teraz po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy a kde je naša spoločná energetická politika, čo je súčasťou e, komunitárnej politiky. A tu by som vám rád pripomenul, že tento projekt bude mať obrovský environmentálny dopad a týka sa to nielen na, na podmienky lodnej dopravy v Balskom mori, ale bude mať dopady z hľadiska bezpečnosti a e, e, na iné hľadiska súvisia sa s týmto projektom. Chcel by som zároveň spomenúť, že pred dvomi rokmi eh, pán Dimas, eh, komisár pre životné prostredie a eh, v minulosti komisár pre energetiku, teraz životné prostredie, pán Bibagos, nám sluboval, že, že po tom, ako veľkou väčšinou bola schválená známa správa o tomto severnom mm, plynovode, Nord Stream, že sa urobí environmentálne hodnotenie. A už e, sme na začiatku roku 2010 a Európska komisia nepredložila žiadne správy o hodnotení dopadov na životných prostredie, prostredie a parlament je stále ticho. Druhá poznámka súvisí s týmto projektom, ktorý tiež má obrovský dopad na každý štát Balského mora. Ide o kapacitu E, schopnosť poradiť si s katastrofami. Či už v prípade technických, technologických havarí alebo teroristických útokov. A to tiež e, by malo dopad na celý región. A čo si počneme v takom prípade? Máme tu e, vody NATO, EU, štátov mimo EU, Nemáme však žiadne technické vojenské riešenie. Čo si počne, počneme? Zavoláme do Bruselu, zavoláme do NATO. E, zobuďte sa, prosím, e, v Balskom mori došlo k nejakej e, havárii. E, ako budeme e, riešiť problémy? Dostane sa tam ruské vojenské námorníctvo alebo nie? Žiadna odpoveď. A ďalšia poznámka tiež sa týka e, stratégie v prípade obrovských plynovodov. E, o priemere 2 metra. 2 metra. Kto zaplatí prípadné škody? E, citujem pani Malstromovo a som e, rád, že je teraz komisárka. Kto zaplatí škody? Akým spôsobom? Pretože nič v tejto obchodnej zmluve nespomína túto záležitosť. Takže, aby som uzavrel svoje závery, je životne dôležité, aby sme v našich dohodách a partnerstve medzi Úniou a členský, až štátmi, ktoré sú mimo Únie, Rusko, Ukrajina, Moldavsko alebo Srbsko. Lebo čo skoro budeme hovoriť o Dunajskej stratégii. Treba e, m, upraviť tieto zmluvy tak, že všetky právne nástroje, ktoré, ktoré súvisia s biodiverzitou a životným prostredím, sa majú, sa, sa majú stať súčasťou právnej úpravy riešenie týchto problémov a tu si spomínam zase prípad, e, e, Rusko podpísalo dohovor ESPO, je to kľúčový e, právny nástroj upravujúci biodiverzitu a životné prostredie, avšak Rusko neratifikovalo tento dohovor. A teraz v našej správe, ktorá je priekopnícka z hľadiska budúcej makroregionálnej spolupráce, v tejto správe by sme mali mať nejaké odpovede na naše obavy. Ďakujem pekne za, pozorne, za pozornosť pani predsedničke a kolegovia. Ďakujem pani Boštenáro a pán Cebe. Ďakujem pekne, pani predsednička. A ja som pánovi Leničekovi vďačný za to, že nám predložil tento pracovný dokument a som taktiež vďačný za konzultácie, ktoré sme viedli pred predložením eh, tohto dokumentu, pretože ja som spravodajcom pre svoju politickú skupinu. Predrečník povedal, že pokiaľ ide o makroregionálny rozvoj, začali sme pilotný projekt, a angažujeme sa podľa toho, alebo tak by sme s tým mali zaobchádzať. Cieľom EÚ by malo byť zamerať sa práve na rozvoj týchto makroregiónov. Prečo to hovorím? Makroregionálne stratégie ktoré vychádzajú z európskej úrovne, sú úspešné len vtedy, keď členské štáty nachádzajúce sa v tejto oblasti sa aktívne podielajú na týchto projektoch. To je nevyhnutná podmienka pre úspech týchto projektov. Momentálne však vieme, že regióny, štáty a ostrovy v tomto regióne sú veľmi aktívne a očakávajú veľa od tohto impulzu. Ja mám však také skúsenosti, že odozva členských štátov je skôr zdržanlivá. Malo by tu to ísť k lepšej spolupráci medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi a tu by sme tiež mali vyzvať národné parlamenty, ktoré ležia v tomto regióne, aby sa zapojili do tejto stratégie. Makroregionálne ciele majú úspech len vtedy, keď sú interdisciplinárne a keď sa venujú naozaj všetkým aspektom, ktoré sú tu uvádzané správe a keď sa ďalej sledujú. To znamená, že potrebujeme koordináciu jednotlivých oblastí politiky. V parlamente sledujem minimálne dva výbory, ktoré majú správy o jednotlivých problémoch. Ale poviem to opatrne, že len veľmi opatrne sa tam spomína, že tu táto stratégia už existuje a že by sa mala ďalej rozvíjať. To znamená, že nie len regionálny e, výbor alebo výbor pre regionálny rozvoj by sa mal zaoberať e, touto stratégiou, ale aj iné výbory pretože tu chceme posilniť e, región Baltského mora. Zapojenie neeurópskych štátov, teda štátov, ktoré nie sú členy Európskej únie, do tohto projektu, do tejto stratégie sa už spomínalo. Myslím si, že veľa problémov majú svoj pôvod skôr v pozadí, v krajinách, ktoré sú susedmi členských krajín a musíme aj rozmýšľať nad tým, ako zaobchádzať a ako zapojiť alebo využiť tieto krajiny aj v našej stratégii. Mám teraz na mysli Rusko. No a potom som chcel povedať ešte niečo, čo už hovoril aj môj predrečník. Takmer reflexne si všímam u mnohých kolegov a kolegyň, že keď sa hovorí o téme stratégie pre e, Baltské more, tak sa hovorí o plynovode Nord Stream. Nord Stream je realita, či sa nám to páči alebo nie. Keď sa od komisie žiada správa, ktorú ešte nepredložila, tak sa musíme porozprávať s komisiou, prečo tak ešte neurobila, pretože máme na to právo. Ale na druhej strane, keď ide o problémy životného prostredia a bezpečnosti, keď ide o dopravné problémy, tento projekt už urobil svoje domáce úlohy. A poviem to ešte raz, tento projekt sa bude môcť realizovať len vtedy, keď štáty, ktoré sú v Balskom mori a cez ktoré výsostné územie prechádza e, toto potrubie, e, budú s tým súhlasiť. A neviem, či to tak bolo doteraz. Mali by sme sa teda zamerať na stratégiu, ktorá je podstatne rozsiahlejšia, netýka sa iba jedného projektu. A tie otázky, ktoré sú tu, musíme zodpovedať, to je jasné. Ale pokiaľ ide o stratégiu Baltského mora, má o mnoho väčší rozsah a dopad, než je iba vybudovanie jedného plynovodu. E, takže tu potom máme aj projekty infraštruktúry, aj o tom musíme hovoriť. A Nord Stream bude iba jedna problematika, musíme si povedať, čo chceme stratégiou dosiahnuť a to je lepšie prepojenie regiónu Balckého mora na Európsku úniu, tak aby e, v tejto oblasti aj ľudia, ktorí tu žijú, mali lepšiu budúcnosť. A taktiež chceme, aby sa Balcké more stalo morom Európskej únie na, aby sme sa tam dostali, máme však pred sebou ešte dlhú cestu, mali by sme začať pracovať a nemali by sme zúžiť celý náš pohľad iba na jednotlivé prípady. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, takže pokračujeme tieňovými spravodajcami. Erika Mane, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade ďakujem spravodajcovi za túto vynikajúcu prácu. E, to už povedali aj ostatní. V tejto správe vidíme veľmi jasne, že ste sa dostali až k jadru problému. E, máme tu však niekoľko bodov a postrehov. Ako sa už povedalo, táto stratégia je veľmi dôležitá a bude príkladom iných budúcich projektov. Toto je, ak chcete, pilotný projekt. A v budúcnosti bude veľmi dôležité, aby sme všetku túto prácu boli schopní urobiť z administratívneho hľadiska, aby sme získali dostatočné finančné prostriedky na podporu tejto stratégie tomto návrhu sa spomínajú viaceré rôzne úlohy, najmä pokiaľ ide o riadenie a administratívu. Možno by sme mali ďalej zdôrazňovať implementáciu rôznych prvkov e, v stratégii pre makroregióny. Nechceme nové štruktúry, nechceme nové organizácie, pretože už máme organizácie. Podľa mňa je teda dobré, že sa snažíme správu tohto projektu zadať existujúcim štruktúram. Nevytvárajme ďalšiu zbytočnú byrokraciu. Pokiaľ ide o financovanie, myslím si, že v dokumente je to veľmi dobré riešené. Súčasné štruktúry a nástroje nám budú dobre slúžiť. A pomôžu nám získať finančné prostriedky pre túto oblasť. Hovorme teraz o spolupráci. Táto spolupráca e, musí dať dohromady rôzne úrovne správy na miestnú, národnú, medzinárodnú. Je to nevyhnutné, ak chceme dosiahnuť dobré výsledky. Taktiež sa domnievame, že je tu ďalšia veľmi dôležitá vec a povedal to už aj spravodajca. Hovoríme tu o kvalite. Musíme sa pozrieť na to, čo sa vlastne urobilo. V skutočnosti. No a potom bioenergia, školstvo, susedská politika. Toto sú všetko veľmi dôležité ciele pre Balský región a myslím si, že musíme urobí všetko preto, aby sme využili ten potenciál, ktorý tam existuje. Ďalšou dôležitou otázkou je, ako premeniť tieto ciele na realitu? Musíme nad tým porozmýšľať, musíme nájsť praktické riešenie, aby sa to všetko stalo pravdou. Potom by som sa vidieť v tomto dokumente toto. Veľmi často hovoríme o stratégii pre Európsku úniu do roku 2020. Často sa odvolávame na túto stratégiu. V tomto dokumente sú ciele, ktoré súvisia s touto stratégiou do roku 2020. Možno by bol dobrý nápad pokúsiť sa prepojiť ciele v tomto dokumente s cieľmi v stratégii do roku 2020. Ako povedal môj predrečník, Nemáme tu iba pobrežie Balckého mora, ktoré eh, je problém, ale aj to, čo je za krajinami v Pobalti. Nesmieme zabúdať, že máme v Európskej únii arktické regióny. Musíme porozmýšľať nad týmto severským rozmerom pretože je veľmi dôležité pre budúcnosť Európskej únie porozmýšľať aj nad tými, týmito regiónmi, ak chceme čo najviac využiť potenciál, ktorý tu existuje. Preto si myslím, že je veľmi dôležité zobrať do úvahy všetky problémy, ktoré sme zažili a ktoré tu sú v tomto regióne, pretože od toho bude závisia naša budúcnosť. No ale vrátim sa teda k potrubiu Nord Stream. Nord Stream je realita. Je to realita pre Európu a pre Baltské more. Hovorili sme o posudzovaní vplyvu na životné prostredie toto posudzovanie sa robili na medzinárodnej úrovni a zmluvy sa dojednali na medzinárodnej úrovni. To je fakt. Možno tomto dokumente by sme to mali zohľadniť. Možno by sme mali zohľadniť, aké dôsledky bude mať tento projekt, pokiaľ ide o morskú dopravu, bezpečnosť a tak ďalej. To je všetko, čo som chcela povedať. Ďakujem spravodajcovi a dúfam, že budeme môcť pokračovať v tejto veľmi dobrej spolupráci. Ďakujem. Teraz Franco Lafonzi a potom pán Kursky. Ďakujem. Veľmi pekne, pani predsednička a ďakujem spravodajcovi za veľmi zaujímavý rozmer, ktorý dal tejto správe, pretože tu máme celú stratégiu pre regionálnu politiku v celej Európe. Budem sa teraz teda venovať správe a neskôr spomeniem pozmeňujúce návrhy. Uh, podľa nás je veľmi dôležité rozvíjať námornú dopravu, pretože more je veľmi dôležitým dopravným médiom a preto treba podporovať túto dopravu. A na mori taktiež ide aj o obchodné výmeny medzi ľuďmi a jednoducho e, cez more môžeme posilniť makroregióny. Makroregión to je naozaj veľmi technokratický termín. Myslím si, že je veľmi dôležité hovoriť o kultúrnom dedictve za tým všetkým. To podporuje a posilňuje túto stratégiu. Pokiaľ ide o implementáciu, to je dôležité pre našu skupinu. Subsidiarita podľa Lisabonskej zmluvy je veľmi dôležitá. Musíme zdôrazniť úlohu Európskej únie, pretože Lisabonská e, zmluva hovorí, že Európska únie musí zasiahnuť tam, kde možno lepšie dosiahnuť ciele na úrovni EÚ. A podľa mňa toto je príklad toho, kde môžeme dosiahnuť si lepšie na celoeurópskej úrovni, než na národnej úrovni. naozaj e, podľa mňa je veľmi dôležité zdôrazniť potrebu subsidiarity práve tu. A hovorím to preto, že si myslím, že musíme podrobnejšie rozpracovať bod 19. Tu hovoríme o komisii a e, komisia sa byť trošku opatrná. Je dôležité pripomenúť si, že subsidiarita si vyžaduje, aby komisia bola menej opatrná a viac spolupracovala. Tu totiž naozaj záleží na tom, aby sme mali stratégiu, ktorá funguje od dola až nahor. A keď budeme mať správnu stratégiu pre tieto obrovské vodné útvary, tak eh, potom budeme môcť predpokladať situáciu, budeme môcť predpokladať, ako sa bude rozvíjať a budeme eh, pripravení prísť s návrhmi priamo na základnej úrovni a nebudeme iba ukladať nejaké rozhodnutia a návrhy z hora. Máme tu eh, spravodajcu pre ECR? Ak nie, tak eh, prechádzame k pánovi Olbrichtovi. Prepačte, nevšimla som si. Dobre, prepačte. Myslel som si, že tu je spravodajca pre ECR a že mám ešte čas. Dovolte, aby som uviedol niekoľko poznámok. Myslím si, že táto správa a chcel by som zablahoželať pánovi Olejničakovi. Viem, že je tu nováčikom a kvalita jeho práce je veľmi dobrá. Myslím si, že táto správa je veľmi dôležitá, pretože tu nejde iba o stratégiu pre región Balckého mora, ale ide o spôsob zmyšľania o úlohe makroregiónov do budúcnosti. Rád by som vám pripomenul, že doteraz regionálna politika alebo tzv. kohezná politika vychádzala z regionálnej NAC 2 úrovne. A otázka do budúcnosti je, či chceme zmeniť koheznú politiku a či chceme ísť do inej úrovne, než je NAC 2. Chceme ísť e, do úrovne NAC 1 alebo do inej úrovne. Chceme si ponechať túto úroveň NAC 2 a paralelne vytvoriť nový typ regionálnej politiky, ktorá sa volá makroregionálna politika. Je to veľmi dôležitý strategický prvok. Ak sa domnievame, že by to mal byť iba na úrovni NAC 2, tak peniaze sa dostanú do členských štátov a členské štáty budú spolupracovať. Ak budeme mať makroregionálnu úroveň ako novú úroveň, tak e, to znamená, že to bude stratégia pre celú Európsku úniu a Nebude to stratégia spolupráce, bude to stratégia Európskej únie, ktorú všetci partnery môžu implementovať a vrátane miestnych a regionálnych partnerov. Ak to bude teda stratégia celej Európskej únie, e, to znamená, že tam bude aj dopravná, kohezná politika, politika rybolovu a všetky politiky dohromady. E, otázkou bude, kto bude koordinovať túto politiku. To je veľmi dôležité pretože začíname Dunajom. Nikto o tom nehovorí, ale každý vie, že rôzne časti Dunaja si pripravujú teraz projekty pre makroregión. Či už je to Karpatský región, Stredomorský región. Chceme eh, novú mapu eh, pre makroregióny alebo novú mapu pre Európu, alebo sa budeme venovať iba problematickým regiónom. E, možno budeme mať nové územné zmýšľanie. To znamená, že zadefinujeme makroregióny, lebo to je funkčný problém, ktorý sa týka napríklad Balckého mora. A malo by tu buď e, dochádzať k prekryvaniu e, rôznych makroregiónov, pretože tieto e, makroregióny sú nové a nie tradičné. Budeme musieť čeliť týmto problémom v budúcnosti, ak to nebudeme e, riešiť teraz. Stratégia pre región Balského mora dokázala, a to je pozitívne, že keď rôzne aktéry začnú spolu rozmýšľať o spoločnom smerovaní, o spoločných prioritách, o spoločnom programe, tak je to veľmi dobré a má to pridanú hodnotu. O, otázkou je, čo robiť, ako to riešiť ako novú politiku. Ak všetko budeme považovať iba za koheznú politiku, tak to nemá nič spoločné s potrubím Nord Stream, pretože s tým nemá kohezná politika naozaj nič spoločné. Ale keď to budeme brať z hľadiska všetkých politík, tak potom Nord Stream je dôležitý, pretože je to problém aj politický, aj ekonomický a tak ďalej. Možno je to nejaká realita, nie som si celkom istý, aká to je realita, ale nech sa napísať do správy, že toto je realita. pretože my sme mohli potom zájsť do nejakej virtuálnej reality alebo normálnej reality, ale jednoducho mali by sme brať túto správu veľmi vážne ako prvý krok práci nášho výboru. Čo chceme v našom výbore? Chceme starú regionálnu politiku, chceme novú regionálnu politiku, alebo chceme makroregionálnu politiku a zmyša makra regionálne v rámci cieľa 3. To znamená, chceme hovoriť a rozmýšľať o územnej spolupráci. Uh, toto je hlavným cieľom tejto správy. Táto správa nekončí rozpravu, ale iba ju otvára a dúfam, že to bude prvý krok. Tomáš Dojč. Veľmi pekne ďakujem. Slovo má Tomáš Dojč. Veľmi pekne ďakujem, pani predsednička, kolegovia poslanci. Rád by som sa pripojil k tým, ktorí si myslia, že to nie je len formalita vyjadriť vďaku spravodajcovi. Bol som veľmi rád, že som si mohol prečítať tento hodnotný dokument. Mám tu poznámku, ktorá súvisí s tým, čo povedal pán Olbrich, a súhlasím s tým. Už sa stalo tradíciou, že keď máme rozpravu, takmer vždy náhodou dostanem slovo po pánu Olbrichtovi a takmer vždy môžem povedať, že súhlasím s tým, čo povedal môj predrečník. Spomínali sa tu v podstate dve správy. Jedna časť je vynikajúco odvedená práca, ktorá popisuje Baltický región a realizáciu stratégie až do dnes a jej vyhodnotenie. A potom tu máme ďalšiu správu, ktorá by mala byť o problémoch, ktoré vymenoval pán Olbricht, teda o budúcej úlohe tohto makroregiónu a o strategických záležitostiach súvisiacich s týmito záležitostiami. Správa je dobrá, máme vynikajúcu právu, časť tejto správy a iba dobrú časť tejto správy. Rád by som podporil pána Olejničaka, aby sa pokúsil aj druhú časť správy posunúť na vyššiu úroveň. Možno by sme mohli začať na začiatku tejto rozpravy odpovedať na otázky, ktoré tu odzneli, ale ďalším riešením by bolo to, čo povedal pán Olbricht. Mali by sme sformulovať far... fundamentálne otázky, ktoré by rezonovali v tejto rozprave. už dlhý čas tu je istý duel, istý boj a výsledky sú nerozhodné. Podobne ako na Olympiade, ak dvaja súperi nedosiahnu výsledok, tak potom musia mať pridaný ďalší čas, až kým sa nerozhodne, kto vyhrá. V takejto situácii sme dnes my musíme počkať, musíme mať viac času na vyhodnotenie finančných perspektív, musíme si premyslieť, ako si eh, na, ako naložíme s obdobím po roku 2013, ako vyhodnotíme mikroregióny a regionálne politiky, eh, makroregióny, prepačte. A svet je dnes taký, že Všetko so všetkým súvisí. To však nie je ospravedlnením, nemalo by byť na nedostatok činov. Mali by sme konať, ak povieme, že všetko je vzájomne prepojené. A mali by sme spoločne a v sú- rozmýšľať a v súčinnosti konať, prídeme nevyhnutne k bodu, keď budeme žiadať, aby táto správa sformulovala zásadne dôležité otázky, ktoré my ako výbor, regionálny výbor REGI Európskeho parlamentu a ďalšie inštitúcie regionálne, organizácie a mimovládky spoločne príjmeme rozhodnutie o tomto veľkom makroregióne. Tieto otázky treba položiť a 66% pán Olbricht v podstate vo svojom príspevku sformuloval. Ak to, takto zlepšíme túto správu, bude naozaj vynikajúca. Ďakujem pekne, hovorí predsednička. Pán Oleničak už spomenul, že kolegovia z výboru regionov a z ECOSOKu tiež pracovali na tejto správe a podielali sa na jej vypracovaní, preto by som požiadala ich zástupcov. Máme tu troch kolegov. Žiaľ, môžem im prideliť len dve až tri minúty, pretože o desiatej budeme hlasovať. Sú to aj zástupcovia Európskej komisie, poprosím aj ich o reakciu. Takže začneme pánom Michaelom Smithom z ekonomického a sociálneho výboru. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem aj pánu Oleničákovi za to, že sa tu môžem zúčastniť na rozprave o Baltickom mori. Už dlho hovoríme o makroekonomickej spolupráci v tomto makroregióne Väčšina názorov z tejto rozpravy a akademická kritika makroregionálnej spolupráce vo všeobecne a stratégie pre Baltické more konkrétne boli pozitívne a konštruktívne. Podľa mňa aj táto správa sa pohybuje v tomto trende. Dnes dopoludnia sme si vypočuli, že stratégia pre Baltické more čelí mnohým výzvam a zložitým problémom i politickým, skôr politickým ako hospodárskym. Často sa pýtam sám seba, prečo sa Európa nevydala takouto cestou už predtým. Predpokladám, že rozšírená Európska únia zvýšila geografickú integritu a fyzické regióny už patria do spoločnej jurisdikcie vo väčšom slova zmysle ako predtým. Lenže nie vždy geografické hranice súvisia s politickými hranicami a ak nezautočíme na problémy, všezahrňajúcim spôsobom, politicky a geograficky, tak potom nedokážeme tieto problémy vyriešiť, lebo nástroje, ktoré máme k dispozícii, zatiaľ situáciu neriešia. Podľa mňa je práve makroekonomický kom- koncept, tento nástroj ideálny. Čo to je stratégia pre makroregióny? Európska únia týmto koná istý experiment, istý test, ktorým chce previesť nástroj makroregiónov do praxe, ale môže tento nástroj zlepšiť hospodárstvo, zlepšiť kvalitu života občanov? Konštelácie, v ktorých sa pohybujú vlády a táto stratégia pre region Balského mora volá potom, aby sa zmenilo, čo sa zmeniť dá. Okolnosti však diktujú a parlament takisto inicioval takýto prístup a aktívne je zapojený do implementácie ja vítam tento fakt a aj to, že Výbor pre hospodársky a sociálny rozvoj sa môže podielať na tomto rozmýšľaní. Veľmi pekne ďakujem, hovorí pani Hübner. Paulina Hajnes z výboru regionov je spravodajkyňa. Boli požiadaní o stanovisko. Neviem, kde sedíte, prepačte, máte slovo. Dámy a páni, Pani predsednička, ďakujem za možnosť, že môžem tiež povedať niečo k stratégii pre region Balského mora za výbor regionov. Budem pokračovať po fínsky. Nuž, rada by som o tejto iniciatíve niečo povedala. Odštartoval ju Európsky parlament Zapojili sa do nej mnohí ľudia a vytvorili túto stratégiu. Bol to akýsi pilotný projekt pre iné makroregióny v budúcnosti. Veríme, že je to dobrá myšlienka a že by sa do nej mali zapojiť všetky úrovne a tieto úrovne by sa mali koordinovať už počas koncipovania tejto stratégie. Komisia zdôraznila, aké dôležité je udržať túto hybnosť tento impuls, ktorý vyšiel z najnižšej úrovne, mal by smerovať nahor. Predovšetkým by som sa dotkla externej dimenzie tejto stratégie a potom budem hovoriť o úlohe regionálnych a lokálnych aktérov pri realizácii stratégie. Čo sa týka implementácie tejto stratégie, máme tu Island, Norsko a Rusko ako externé prvky a všetky tieto tri štáty by mali byť zapojené do pobaltskej spolupráce. To znamená, že všetky regióny, ktoré sú zainteresované, by mali hrať úlohu v realizácii stratégie, napríklad aj Ukrajina. Je to čosi, čo je dôležité a nikdy sa to nedá dostatočne zdôrazniť, že takto sa má nakladať s touto stratégiou. Všetci aktéry na všetkých úrovniach musia byť zaangažovaní do projektov súčinnosti a spolupráce, ktorú stratégia rámcuje. Som veľmi rada, že Európsky parlament prijal súhlasil s tým, že túto stratégiu bude financovať, prijal rozpočet, sú tu isté pilotné projekty, ktoré sú zásadné a ktoré zahrňajú aj Rusko. Rada by som zdôraznila aj to, že tu hovoríme o makroregióne. Tento makroregión musí zainteresovať všetky miestne a regionálne ustanovizne, ktoré budú realizovať sériu rôznych projektov. Ak príliš zbyrokratizujeme túto stratégiu, zlyha a ešte ďalej sa vzdialime od európskych občanov medzi rozhodovacou úrovňou, decíznou sférou na európskej úrovni a občanmi sa rozzeví ešte väčšia priepasť. Európska komisia musia byť aktívna a komunikovať, ako treba stratégiu implementovať aj hovoriť o obsahu stratégie všetkým od základných úrovní nahor. Implementácia alebo realizácia sú je závislá od zapojenia sa aj krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie. Bolo by veľmi dobré, ak tento projekt bude úspešný, pretože by to bol modelový, exemplárny pilotný projekt, ktoré, ktorý by mohol slúžiť pre ostatné potenciálne makroregiány budúcnosti. Ďakujem pani predsednička za slovo ešte raz. Ďakujem spravodajcovi za spoluprácu. Posledným rečníkom. Uno Aldegre je, bude hovoriť o úlohe miestnych a regionálnych inštitúcií. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem, že ste ma pozvali za toto stretnutie. Som Andgen, som členom výboru regionov a zároveň som predsedom alebo prezidentom skupiny pre pobaltský region v komisii regionov. Samozrejme, že hovoríme o makroregiónoch a Baltické more je makroregiónom, ktorý spada do našej kompetencie. Makroregióny v Európe sú veľmi dobrým doplnkom politiky súdržnosti, politiky kohézie. Nemyslím si, že makroregióny sa dajú vytvoriť po celej Európe, ale niekde sú na to podmienky zvlášť vhodné v niektorých častiach Európy. Je dôležité, aby spolupráca fungovala medzi rozličnými politickými úrovniami, aby tieto úrovne boli dobre prepojené navzájom. Ak chceme, aby makroregión a politiky makroregiónu dobre fungovali, spôsob, akým integrovať niekoľko oblastí do toho istého rámca je jadrom politiky súdržnosti a vytvára podmienky pre lokálnu a regionálnu úroveň riadenia na spoluprácu. Je veľmi pozitívne, že tieto ustanovizne si prioritizovali rozličné projekty a aktivity, na ktorých sa budú podieľať tieto úrady a ustanovizne sa budú venovať výskumu, koordinácii a politikám, ktoré sa neskôr budú realizovať. Sila tejto stratégie je v tom, že prepája lokálnu, regionálnu a národnú úroveň pri realizácii stratégie. Myslím si, že by sme mali pochopiť, že trvalo udržateľný rast sa neodohrá samospádom. Je dôležité ho podporovať v celej Európe aj v makroregiónoch. Na druhej strane pozitívny vývoj v jednej časti regiónu môže vytvoriť impuls pre pozitívny vývoj v iných častiach regiónu. Je veľmi dôležité pri rozprávach o vnútri, vnútrajšku makroregiónu a o rozvojových záležitostiach vnútri regiónu a porovnáme to s vývojom v celej Európe, pretože nechceme, aby jednotlivé regióny ako si spolu superili, čo by mohlo do budúcnosti zabezdiť rozvoj celej Európy. Teraz poviem niečo k podpore medzi Norskom a Ruskom v Baltskej oblasti. Je dobré, že Európska únia má svoju vlastnú makroregionálnu stratégiu pre oblasť, oblasť Valského mora a že diskutujeme s Ruskom z pozície EÚ. Pochopil som, že sme sa pokúšali vo viacerých oblastiach spolupracovať s Ruskom a aj rozličné krajiny Pavlackého regiónu sa pokúšali spolupracovať s Ruskom. Niekedy boli úspešné, ale viac menej sme neboli až takí úspešní, ako by sme si boli prijali. Myslím, že táto stratégia otvorí dvere spolupráci s Ruskom. A robíme to v rámci severskej dimenzie a myslím si, že celkovo je to veľmi dobrý námet. Ďakujem. David Smith, two minutes. Ďakujem pekne, pani predsednička. Rád by som poďakoval Európskemu parlamentu za veľmi vysokú úroveň, a teda e, veľký záujem, dokonca E, udržovanie politický intelektuálny impuls z hľadiska tohto prístupu. Viem, že samotná myšlienka tu skresla, ale e, váš prístup je veľmi dobrým pokračovaním. Bol by som rád, keby som mal viac času na to, aby som reagoval na všetky námety, ktoré odzneli počas správy a diskusie, ale poviem len tri veci. Poprvé, e, prvá vec, ktorá tu odznela v tejto správe, je to, či Stratégie je samotným projektom alebo experimentom, pilotným projektom. Samozrejme, je to aj jedno, aj druhé. Bude to úspešné len v tom prípade, ak zlepší život a prácu a pomôže vyriešiť problémy tohto regiónu. Nejde iba o akademickú e, prácu, je to snaha vylepšiť e, život obyčajných ľudí. Je taktiež dôležité zistiť, ako viacerí ste povedali, či tento model sa zväčší v širšom meradle po práci, ktoré sme odvedli v predchádzajúcej komisii, ktorej e, veľmi dobre viete. Komisia v súčasnosti veľmi dôkladne skúma, e, čo ďalej, najmä e, v súvislosti s tým, aké výsledky môžeme očakovať, pretože v prvom prípade musíme poskytnúť výsledky ďalej, ktoré zdroje by sme vedeli použiť a aké finančné mechanizmy dokážeme využiť Chcel by som spomenúť niekoľko posledných odsechov alebo ustanovení vašej správy, kde spomínate potrebu toho, aby e, Európska komisia vyriešila problém vlastných finančných a ľudských zdrojov. Mm, radi by sme uvítali e, viac podpory a informácie v tomto smere, ale e, poradíme sa s tým, čo máme. Ide o operačné zdroje, a musíme e, dôkladne e, zvažovať, či výsledky e, banskej stratégie odôvodňujú to, aby sme presunuli niektorých pracovníkov na túto úlohu. A aj vy ako rozpočtový orgán musíte o tom diskutovať ďalej. Konzultatívne výbory povedali veľmi jasne, že ide aj vonkajšie vzťahy. A tu by som chcel uviezť, že veľmi úzko spolupracujeme najmä s Ruskom. Mali sme stretnutie s ruským ministrom zahraničia, s ministerstvom e, pre regionálny rozvoj. Boli viac pozitívne, ako sme pôvodne dúfali. A je tu veľká e, pravdepodobnosť toho, že pri najmenšom, opakujem, pri najmenšom tento e, región a jednotlivé legality v okolí Balckého mora v Ruskej federácii budú mať voľnú ruku, aby sa tohto zúčastnili vo vlastnom záujme, zúčastnili jednotlivých aktivít. Tešíme sa aj na túto spoluprácu a veľmi dobre chápeme e, e, vaše požiadavky, stotožňujeme sa s nimi. To sú tri veci, takže vítame správu, ďakujeme za podporu jednotlivých výborov a chceme nadalej pokračovať našu prácu v tomto smere a budeme venovať e, náležitú e, e, pozornosť vašim impulzom a budeme sa snažiť byť napomocní. Predsedničke, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem nielen pána spravodajca, pánovi spravodajcovi, ale tieňovým spravodajcom a všetkým účastníkom tejto veľmi vecnej diskusie lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 24. marca do 18.00. Takže ak by ste chceli navrhnúť nejaké zmeny, poprosím vás, aby ste dodržali túto lehotu. Týmto končíme tento bod, pokiaľ pán spravodajca v poriadku, takže je to uzavreté. Ďakujem pekne a teraz prejdeme ku hlasovaniu. Ako viete, máme e, dve správy, o ktorých budeme hlasovať. Predtým, ako pristúpime k hlasovaniu, chcem vás požiadať, aby ste sa verili, či fungujú vám e, stroje. E, Vyťahnite prosím vás svoje hlasovacie karty. V podstate ani nepredpokladám, že budeme mať veľa mm, elektronického hlasovania, keď nemôžeme to vylúčiť. Takže pripravte si vaše hlasovacie kartičky a skontrolujme si zariadenie. Tak pre e, skúšku, na skúšku prosím vás, či to funguje. Stále čakáme, aby ste e, vybrali svoje kartičky. Vidím, že niektorí e, kolegovia vyberajú tú správnu kartičku. Tak poprosíme vás, otvárame hlasovanie. Hlasovanie je otvorené. Poprosím vás, aby ste vyskúšali pani Veli. Máte nejaký problém so svojim zariadením? Poprosím. E, pani predsednička, nemám za sebou hlasovaciu kartu. we, will uh, do this exceptional, um, we find exceptional solutions. Takže nájdeme nejaké výnimočné riešenie. Takže končím hlasovanie. Takže môžeme začať. E, správa pána Kirilova. E, zrejme e, vidíte na svojom zozname, že boli tu viaceré pozmeňujúce návrhy sú tu dva výbory, rozpočtový a výbor pre zamestnanosť. Predložili svoje pozmeňujúce návrhy včera pred čerom. Myslím, že by sme mohli začať e, e, hlasovanie. Hlasuje sa o správe e, pána Kirilova. Pozmeňujúci návrh 21. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 23. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Číslo 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Návrh číslo 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý e, návrh Employment 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Návrh 24. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. E, Návrh Employment 10. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Employment 11. Kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnutý. Pozmenie sa na vrch 8, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý, 25, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 9, za, proti, zdržali sa, prijatý, 10, za, proti, zdržali sa, prijatý. Prepačte, 11 v takom prípade. 26 e, odpadov, 11 e, za, proti, zdržali sa, prijatý. 12, tu máme 3 e, totožné návrhy, takže hlasuje sa o 12, budžet 5 a implement 12, kto je za, proti, Musíme si to eh, overiť, ale bolo to... Myslím, že to bolo schválené. Trvá niekto na elektronickom hlasovaní? Takže overujeme si to elektronicky. sa návrh 12. Máme 3 totožné návrhy. 12, rozpočet 5 a implement 12. Hlasuj sa, prosím. Hlasovanie je otvorené. Končím hlasovanie. 34 za. 5 proti. E, neviem, prečo sme mali pochybnosti, takže je to schválený. Pozmenujúci návrh. Nepočujeme e, túto poznámku, je to bez mikrofónu. Pozmenujúci návrh 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Rozpočet 6. Kto je za? Odpadová. Prepačte. Aj employment 13 e, odpadáva, takže 14, kto je za? Proti? Zdržali sa? Hm, schválený. Rozpočet 7 odpadáva. 15. A teraz hlasujú sa o 15. Kto je za? Proti? Zdržali sa? E, schválený. 27 e, odpadáva. Teraz 16 je to totožné e, e, ako rozpočet 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 14. E, implement odpadáva. 17. A totožný rozpočet 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Tým sa dostávame na 18. 15 odpadáva. 18 a je to totožné s e, e rozpočtom 16 a implement 17, to je za, proti, e, ďalej 17 e, implement, kto je e, za, proti, zdržali sa, e, pada, pardon, zamietnutý, 19, kto je za, proti, e, a podobne. E, takže e, úvodné ustanovenie, implement 1, implement 2, to je za, proti, zdržali sa zamietnutí. Úvodné ustanovenie 2, implement 2, za, proti, zdržali sa zamietnutí. Úvodné ustanovenie 6, implement 3, za, proti, zdržali sa zamietnutí. Úvodné ustanovenie 1, 9, e, e, návrh 1, za, proti, zdržali sa, zamietnuté, pardon, e, schválené. 11 máme totožné návrhy. Spravodajca rozpočet 4, implement 4, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Úvodné ustanovenie 11. 1, implement 5, kto je za, proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ďalej, ústavné, úvodné stanovenie e, e, implement 6, kto je za, proti, zdržali sa e, zamietnuté. Úvodné stanovenie 12, máme pozmeniť sa na verch 3, kto je za, proti, zdržali sa z, e, schválený pozmeniť sa na verch 20 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Implement e, 7 e, odpadáva. V tomto prípade úvodné ustanovenie 14a, pozmení sa vrch 4. Za, proti, e, schválený. Implement 8 odpadáva. Úvodné ustanovenie 20a, pozmení sa vrch 5. Za, proti, zdržali sa, schválený. Teraz pozmenujúce návrhy výboru pre rozpočet e, e, e, budžet 1, rozpočet 1, za, proti, zdržali sa, zamietnutý, budžet 2, za, proti, zdržali sa, zamietnutý, budžet 3, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. A teraz e, elektronicky e, e, záverečné hlasovanie o návrhu správy. Takže hlasovanie je otvorené, nech sa páči, hlasuje sa. Končím hlasovanie. Milí kolegovia, 41 hlasov odozdané, 36 za, 4, 4 sú proti, jeden kolega sa zdržal. Správa je schválená. A teraz Jan Olbricht. Navrh stanovisko, pokiaľ ide o absolutorium 2008 ospravedlňujem sa, e, dúfam, že mám to správne. Yeah, okay. why, right. so a... Takže na vrch 1, to je stiahnuté na vrch 2. Za, proti, zdržali sa, schválený. Ďalej. na vrch 3. Za. Nie, nie. V prípade, e, e, že je schválený, e, odpadová ústny pozmeňujúci návrh, alebo sa milím. Tak je to opačne. Hlasuje sa o pozmeňujúcom návrhu 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutí. A teraz stvorka. Sťahuj sa. 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. E, pozmeňujúci návrh 6. Sťahuj sa. A teraz pozmeňujúci návrh 1. Pán Píper. Chcete niečo povedať? Je to jasné, takže hlasuje sa, kto je za, proti, zdržali sa, schválení. A teraz odsek 7, pozmení sa návrh 7, stiahuj sa, osmička, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 9 za, ktorý chcete, aby sme si overili, Kolegovia požiadali o elektronické hlasovanie. Pozmeňujem sa na vrch 8. E, e, hlasuje sa. E, končí sa hlasovanie. 7 za, 33 proti, zamietnuté. Je dobré si z času na čas overiť. Pozmením sa návrh 9. Za, proti, zdržali sa, zamietnutý 10, za, proti, zdržali sa, schválený 11, za, proti, zdržali sa, zamietnutý pozmení sa návrh 13, za, proti, zdržali sa, schválený 13 za, proti, zdržali sa, schválený. A teraz ústny pozmenujúci návrh 2. Markus, chceš niečo povedať? Nie, hlasuje sa. Kto je za? proti, zdržali sa, schválený. A teraz e, e, záverečné hlasovanie o návrhu hlasovania. Hlasujú sa elektronicky. Nech sa páči. Končíme hlasovanie. Končíme hlasovanie. 38 za, 1 proti, traje sa zdržali. Takže uznesenie alebo návrh stanoviska je schválený. Ďakujem e, veľmi pekne za hlasovanie a stratili sme mikrofon. E, teraz prejdeme na bod programu 13. Ide o príspevok koheznej politiky k, e, k dosahovaniu lisabonských cieľov a neformálne tu doplníme cieľe E, Európa 2020. Je to návrh správy kolegu e, Ricardo Cortesa Lastru. Milí kolegovia, poprosím vás, poprosím vás, ktorý sa nevie dočkať a chce odísť, poprosím vás, aby ste sa odobrali potichu a začneme rozprávu o správe. Takže Ricardo, ak sa ti chce, E, e, uviesť túto správu, môžeme začať. Muchas gracias, presidenta. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Samozrejme, v prvom rade sa chcem poďakovať sekretariatu výboru za jeho príspevku, príspevky. Takisto sa chcem poďakovať aj sekretariatom skupín. Gracias, presidenta. En primer lugar me gustaría... Ďakujem, pani predsednička. Takže v prvom rade sa chcem poďakovať sekretariátu výboru za jeho príspevky, taktiež aj sekretariátom skupín, spravodajcom, tieňovým spravodajcom DG Reči, výboru pre zamestnanosť, hospodárskom a sociálnom výboru, odborom a regionálnym organizáciám za ich pomoc. Pri príprave tejto správy som sa stretol s rôznymi regionálnymi inštitúciami a asociáciami, predovšetkým s výborom regionov. Predsednička prerušuje kolegovia. Tí, ktorí chcete rozprávať, prosím vás, chodite sa rozprávať von, pretože pán spravodajca má nám čo povedať dôležité a vy ho rušíte. Ďakujem pekne. Pri príprave tejto správy som viedol rozhovory s rôznymi združeniami, s výborom regionov, s konferenciou najvzdialenejších morských regionov a s európskymi zhromaždeniami pre výskum a vývoj a DG Regio a DG Zamestnanosť. Zobral som do úvahy rôzne myšlienky, ktoré zišli z týchto stretnutia. Pozrel som sa na ne s tieňovými spravodajcami a skúmali sme, ako môžeme posilniť parlament. Taktiež e, sme všetko vzali do pri príprave stanoviska tohto výboru. Ja by som chcel teraz spomenúť niekoľko dôležitých bodov. 9. marca sme sa rozhodli do názvu dať aj odvolavku na Európsku stratégiu do roku 2020. Kľúčovou časťou tejto správy je obhajovať koheznú politiku ako silnú politiku, dobre financovanú politiku a politiku, ktorá sa uplatňuje v celej Európe. To znamená, že má dôležitú úlohu aj pri naplnení stratégie do roku 2021. časti správy sa hovorí o politike súdržnosti, a jej prínose k dosávaniu lisabonských cieľov. Hovorí sa tu aj o úspechoch a neúspechoch politiky a nedošlo ešte k riadnemu posúdeniu výdavkov. Takže čo vlastne robíme je, že žiadame o posúdenie indikátorov, ktoré nám umožnia urobiť porovnania podľa jednotlivých regiónov. Miestne a krajské samozprávne orgány neboli plne zapojené do tejto práce a taktiež ani organizácie z občianskej spoločnosti, pretože nedošlo ešte k dostatočnému oznámeniu cieľov Lisabonskej stratégie. Po druhé, sme zdôrazňovali aj význam regiónov a vlád na viacerých úrovniach práve pre dosahovanie politiky do roku 2020. Toto všetko musí byť zapojené do stratégie do roku 2020, ak má byť úspešná. Ukázalo sa, že musíme posilniť zapojenie všetkých aktérov, aj aktérov občianskej spoločnosti, miestných a krajských aktérov, aby sme tu dosiahli úspech. Musíme taktiež posilniť aj sociálny rozmer stratégie. Táto časť teda zdôrazňuje kľúčovú úlohu vzdelávania a výskumu a vývoja a podpory vzdelávacieho vedomostného trojuholníka a zapojenie malých a stredných podnikov. Malé a stredné podniky zohrávajú často veľmi dôležitú úlohu, pokiaľ ide o inovácie. Zároveň však nesmieme zabúdať na potreby jednotlivých regiónov a sociálnych skupín, ktoré sú najviac nevyhodňované. Máme tu teda určitú flexibilitu. Flexibilitu potrebujeme na to, aby sme zlepšili inovácie, výskum, vývoj a vzdelávanie. A preto tu potrebujeme mať väčšiu úroveň synergii medzi strategickými rámcami na národnej úrovni a národnými programami reforiem. Potrebujeme teda lepšiu koordináciu medzi národnými, regionálnymi a európskymi politikami a stratégiami, ktoré súvisia s touto stratégiou. Európska investičná banka zohráva, musí nadalej zohrávať dôležitú úlohu pri financovaní a riadení investičných programov malé a stredné podniky musia naďalej byť podporované a musíme uľahčovať ich prácu. A musíme uľahčovať aj život všetkých príjemcov a preto musíme zjednodušiť postupy a normy. Teraz eh, by som si chcel vypočuť vaše názory, ako by sme mohli zlepšiť túto správu v budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne, predsednička. Ďakujem naozaj veľmi pekne. Skôr, ako požiadam Jurka Anera, aby poži- uh, si zobral mikrofón a niečo povedal. Chcela by som pripomenúť kolegom, že sme požiadali konferenciu predsedov, aby zmenila názov správy a pridala tam ciele do roku 2020. Tí, ktorí tu neboli včera, by mali vedieť, že sme dostali pozitívne rozhodnutie z úrovne konferencie predsedov a teraz čakáme na záverečné schválenie z konferencie predsedov. Ehm, chcela by som povedať, že nech bude záverečné rozhodnutie akékoľvek. Ehm, chceli by sme využiť túto príležitosť na to, aby sme predložili správu, zmenenú o ciele do roku 2020. A teraz, kolega, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, dámy a pani, vážení pani poslanci a pani poslankyne. Chcel by som vám zablahoželať a predovšetkým spravodajcovi za návrh tejto správy. Som veľmi vďačný, že ste rozšírili správu, že ste sa rozhodli rozšíriť správu na agendu pre Európu do roku 2020. A musím povedať, že na mňa zapôsobilo to, čo hovorí správa. Som naozaj veľmi vďačný, že správa zdôrazňuje v jednom zo svojich bodov, že politika súdržnosti nie je iba zdrojom stabilných finančných prostriedkov, ale hlavné princípy tejto politiky skutočné partnerstvo, integrovaný prístup sú kľúčovými prvkami pre stratégiu a mali by sa plne zapracovať do tejto stratégie. Podľa mňa je toto veľmi silný signál. V nasledujúcich dvoch týždňoch, pani predsednička, predložíme parlamentu prvú správu o dosiahnutom pokroku a budú tam uvedené správy z jednotlivých členských štátov a budú hovoriť o dosiahnutom pokroku v jednotlivých programoch, ktoré prebiehajú. Musím povedať, že správy nám dávajú veľa cenných informácií o zatiaľ dosiahnutom pokroku. Všetci viete, že máme 230 biliard eur, ktoré sú venované cieľom Lisabonskej stratégie a zároveň sú venované aj prioritám agendy do roku 2020. Pre nás bola mimoriadne dôležitá otázka aký je rozdiel medzi úmyslami a tým, čo sa skutočne deje. V dvoch vetách vám to poviem, pretože potom dostanete o mnoho podrobnejšie informácie. V prvom rade trošku ma trápi, že celková realizácia v teréne je zatiaľ veľmi pomalá. A to vyplýva zo správ. Samozrejme sú tu dôležité rozdiely medzi jednotlivými krajinami a čo je pozitívnejšie je, že pokiaľ ide o lisabonské priority, <laughs> dosahujú dobrý pokrok, dokonca možno aj trošku lepší, než je priemer, ak si dobre spomínam. To znamená, že kríza ukázala, že je dôležité dosahovať lisabonské ciele, aspoň pokiaľ vieme teraz posúdiť. Momentálne sa nachádzame v takej situácii, že asi 27 finančných prostriedkov na celé obdobie už je pridelených projektom priamo v teréne. To znamená, že projekty už boli vybraté a peniaze už boli slúbené týmto projektom neznamená to, že tie peniaze boli fyzicky už vyplatené. A keď sa pozriete na mieru absorpcie, keď sa pozriete na to, čo sme už vyplatili v oblasti regionálnej politiky, tak sa nachádzame na úrovni 14 Čo by sa dalo porovnať, ak sa tu dá urobiť porovnanie zhruba s 20-21 ktoré sme mali v období 2006-2008. To znamená, že to budeme musieť dobiehať v nasledujúcich rokoch a my sa budeme veľmi snažiť a sme naozaj pripravení pracovať veľmi intenzívne predovšetkými s tými krajinami, ktoré majú problémy pri absorpcii týchto finančných prostriedkov. Ale ak dovolíte, pani predsednička, Chcel by som využiť túto príležitosť na to, aby som vás tiež požiadal o pomoc. Aby ste toto povedali aj vo svojich krajinách. A bol by som naozaj veľmi rád, keď budete si mať podrobnejšie informácie. Ja aj moji kolegovia sme vám k dispozícii. Veľmi radi vás budeme informovať, aby ste vedeli presne, aká je situácia vo vašej krajine a aby ste nám mohli pomôcť pokročí vpred s týmito všetkými vecami. Keď teraz um, totižto budeme mať diskusiu o revízii rozpočtu a o, na tento rok a o rozpočte na budúci rok, ľudia budú určite skúmať aj, nakoľko členské štáty absorbovali pomoc, ktorá je k dispozícii. Strategická správa bude, dúfam, prijatá komisiou konca marca. A potom to budeme môcť podrobnejšie prezentovať aj vám. Bol to pre nás pomerne bohatý zdroj informácií. Ešte by som chcel povedať pár slov o stratégii pre Európu do roku 2020. Aj tá je dôležitá. Musím povedať, že do veľkej miery súhlasím s názormi, ktoré sú uvedené v návrhu správy. Čo urobíme vzhľadom na agendu pre Európu do roku 2020? Ako som povedal, domnievame sa, že súčasná politika spolu s vyčlenovaním pre Lisabonskú stratégiu môže veľmi jasne prispieť k realizácii agendy pre Európu do roku 2020. Považujeme to za úlohu našej politiky pretransformovať priority agendy do roku 2020 do vývoja v teréne. A tu politika súdržnosti sa nachádza v jedinečnej situácii, pretože je to tá, práve tá politika spoločenstva, ktorá je schopná začleniť rôzne sektorové priority priamo v teréne na základe regionálnych špecifických črt do jednotlivých rozvojových programov. Preto si myslím, bude veľmi dôležité uvedomiť si, že politika súdržnosti bude hrať dôležitú úlohu aj v agende pre Európu do roku 2020 tohto roku pripravíme dve oznámenia, ktoré súvisia s Lisabonskou agendou. Jedno oznámenie sa bude týkať e, širšej oblasti trvalodržateľného rozvoja. A my nechceme pripravať nové oznámenie o trvalodržateľnom rozvoji, ale chceme sa pozrieť na to, ako môžeme pretransformovať ciele trvalo udržateľného rozvoja do politiky súdržnosti a ako z toho môžeme urobiť praktické veci v teréne. To isté urobíme aj pre inovácie, pretože podľa nás to je jedna z kľúčových tém aj pre agendu do roku 2020. Domnievam sa, že celková téma agendy do roku 2020. Inteligentný rozvoj, trvá utržateľný rozvoj, najdôležitejší rozvoj. Toto všetko má dočinenie s kľúčovými cieľmi ekonomického, sociálneho rozvoja. Preto máme v úmysle hrať v tejto oblasti veľmi aktívnu úlohu. Koncom tohto roka, ako viete, potom predložíme správu o politike súdržnosti a našim cieľom je zapracovať tam aj výhliadky do budúcnosti pre orientáciu našich politík a to bude súvisieť aj s agendou pre Európu do roku 2020 ešte raz by som chcel zdôrazniť dôležitú úlohu, ktorú bude hrať Európsky parlament a predovšetkým váš výbor v tomto procese. Nielen preto, že je to orgán, ktorý tiež predkladá legislatívne návrhy, ale je to hnacia sila, ktorá mobilizuje našich občanov a naše národné parlamenty. Dúfam, že budeme mať príležitosť využiť strategickú správu na to, aby sme poukázali, kde sa momentálne nachádzame. A chcem vás taktiež celý rok systematicky informovať aj v nasledujúcich rokoch informovať o tom, čo sa deje. Dvakrát ročne možno pripravíme krátku správu, aby sme vedeli, aká je absorčná kapacita členských štátov, aká je situácia v jednotlivých štátoch, pretože podľa mňa to bude jedna z našich hlavných úloh. Aby sme ponúkli niečo, čo prináša konkrétne výsledky v teréne. A už vopred vám veľmi pekne ďakujem za vašu spoluprácu a za pomoc a podporu ktorú sme už od vás dostali v posledných mesiacoch, keď som skúmal túto novú politiku. Myslím si, že v rámci agendy do roku 2020 zistíme, že politika súdržnosti môže byť a je veľmi modernou rozvojovou politikou. Ďakujem veľmi pekne, predsednička. Ďakujem veľmi pekne za váš príspevok ale je tu ešte jedna pripomienka, ak smiem. To, čo povedal generálny riaditeľ o možnosti získať všetky informácie, ktoré potrebujete, ktoré sa týkajú vašej krajiny alebo vášho regiónu v súvislosti s politikou súdržnosti, tak eh, pán generálny riaditeľ Anner je vám k dispozícii, ako som to pochopila. No a druhá vec je, že nie sme veľmi šťastní s úlohou Európskeho parlamentu e, v návrhu agendy do roku 2020, pretože podľa nás nová e, zmluva nám dáva o mnoho väčšie právomoci v súvislosti aj s monitorovaním pokroku, nie len v súvislosti s mobilizáciou, ale myslím si, že v rámci spolupráce to môžeme e, nejako napraviť a môžete nás urobiť šťastnejšími.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 Samozrejme, že sme si prediskutovali implikácie tejto správy v niekoľkých eh, oblastiach a keď si prezriete moje pozmenujúce a doplňujúce návrhy, nie je to len jeden názor, ale vidíme, že mnohé Pozmenujúce návrhy budú pravdepodobne pozmenené, zrušené, pretože sa prekrývajú, prelinajú, Ale to nie je nič zlé. Keď sa pozeráme na dopad Lisabonskej stratégie, nemáme celkom zatiaľ dobré súhrné údaje. Myslím si, že Európa do roku 2020, že tento dokument je presne taký dokument, ktorý si vyžaduje údaje a táto, tento výbor sa snaží tieto údaje zhromaždiť. Je pozoruhodné, že keď sa pozeráme do budúcnosti a do toho, ako sa bude rozvíjať tento dokument, nedalo sa dostatočne veľa priestoru regionálnej politike a táto v celkovom obraze chýba. Myslím si, že regionálna dimenzia musí byť výraznejšia. Druhá dôležitá vec je to, že táto stratégia sa zameriava skôr na bohaté regióny a nie na všetky regióny. Sú regióny, ktoré zaostávajú, ktoré sa nerozvíjajú optimálne a nemáme ich vynechávať z nášho hľadačika mali by byť všetky podmienky rovnaké. Myslím si, že je potrebné modifikovať tento aspekt správy, aby to bolo spravodlivejšie. Hovoríme o rozvojových cieľoch. Ale nesmieme zabudnúť, že treba presadzovať aj informačné technológie, energetiku a dopravu úsilia by sa mali vyvíjať aj v týchto oblastiach a mali by sa tieto oblasti rozšíriť. Správa hovorí o politike súdržnosti, ako keby to bol cieľ, ktorý treba dosiahnuť predovšetkým. Je to tak, je to cieľ, ktorý treba dosiahnuť, ale netreba zabúdať na rozličné úrovne a rozličné stupne vývoja v Európskej únii. Tento rozsah je dosť veľký a myslím si, že sú ešte stále veľké rozdiely, dokonca sú dnes väčšie, než boli kedysi, pretože sa zvyšujú priepasti, rozvojové priepasti medzi regiónmi. Roztvárajú sa nožnice. Myslím si, že aj toto by malo zaznieť v tomto dokumente ak chce tento dokument odrážať realitu toho, čo sa deje v oblasti, na ktorú zodpoveda náš výbor. Myslím si, že tu ide skôr o to, čo zdôrazniť a čo potlačiť. Myslím si, že by sme mali spomenúť aj zelenšiu ekonomiku alebo hospodárstvo a že sa treba zamerať na poznatkovú spoločnosť, na vzdelávanie a na výskum. Zelené hospodárstvo, ekologické hospodárstvo je čosi, čo, za čo treba zaplatiť istú cenu. Politika súdržnosti nie je len abstraktná myšlienka, ako som už spomínala, v istom bode treba diskusiu skonkretizovať a treba hovoriť aj o peniazoch. O tom, čo bude priorita pri platbách, pri finančných záležitostiach. Toto je tiež dôležitá vec. Keď budeme viesť rozpravu k tejto správe, Nemyslím si, že celkom vyčerpáme všetky tieto okolnosti. Tento proces bude pokračovať aj v budúcnosti. Čo sa týka pozmenujúcich a doplňujúcich návrhov. Prihovarila by som sa za to, aby sme niekde inde dali dôraz a pridali isté veci. Ďakujem. Ďakujem predsednička. Gratulujem spravodajkyni, spravodajcovi za odvedenú prácu. Ako sám spravodajca povedal, medzi rokmi 2000 a 2006 program súdržnosti mal v sebe imanentne zahrnutú istú koncepciu, politickú koncepciu, ktorá súvisela s Lisabonskou stratégiou. To znamenalo, že bolo treba veľmi investovať a to do vývoja, výskumu a inovácií. Samozrejme, že takéto niečo je nebezpečné, aby sa zabezpečil rast a rozvoj v dlhodobom horizonte, ale aby sme sa dostali z recesie, na to treba aj životaschopné riešenia, ktoré sú bezprostredné a ktoré hneď dokážu vytvoriť nové pracovné miesta. Mali by sme podporovať e, školenia, tréning a vzdelávanie pre európskych občanov, rekvalifikačné kurzy, z ktorých môžu občania priamo profitovať. Tento dokument zvýrazňuje zásadné prvky stratégie EÚ do roku 2020 a takisto tie tienistejšie stránky Myslím si, že sa nedalo, eh, nedal dostatočný priestor regionálnym inštitúciám, ktoré tiež majú svoj zástoj. Úspech stratégie závisí od toho, ako sa zrealizuje na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. A preto zaangažovanie sa regionálnych ustanovizní pri rozhodovacom procese a prevzatí zodpovednosti sú dôležitými aspektmi, ktoré by mali priamo tvoriť politiku súdržnosti a stratégie EÚ do roku 2020. Práve preto politika súdržnosti a jej princípy musia byť zapracované do tejto stratégie. Nie je to je základ pre štruktúrálne fondy, táto správa je základom e, pre posolstvo, ktoré by sme mali sformulovať. Presúvame sa k pánu Angorakisovi, hovorí predsednička. Ďakujem za slovo. Myslím si, že táto správa pána Corteza Lastru je veľmi dôležitá. Mali by sme ju pozorne sledovať počas celého obdobia. Všimol som si, že ako niekto povedal, nožnice medzi regiónmi sa skôr roztvárajú, ako by sa zatvárali v ostatnom období a myslím si, že viacerí si to v rozprave všimli. Čo sa týka roztvárania sa nožníc, je to ústredný problém, s ktorým by sa mala táto správa vysporiadať. A nie je to čosi, o čom by sa dalo sporiť. Je to úplne jasný problém. Nožnice sa roztvárajú, bodka. Myslím si, že súdržnú politiku takéto niečo dokáže ohroziť a náš výbor sa zaoberá práve takouto problematikou a preto, pani predsednička, sa chcem spýtať na fond súdržnosti, na kohezný fond. Skutočne dokáže vyvažovať nerovnováhu v rozličných častiach spoločenstva? A aké kritériá potrebujeme nastaviť, aby sme dosiahli ciele, ktoré sme si sami vytýčili, aby sme dosiahli to, čo sme si v budúcnosti predsa vzali. Slovo má Konstanza. Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa poďakovať spravodajcovi za naozaj vynikajúcu správu, hlavne preto, že musel vypracovať túto správu za stiažených podmienok. Pôvodne malo ísť o analýzu toho, ako prispela kohezná politika k dosiahnutiu Lisabonskej politiky alebo Lisabonskej stratégie. Mnohí ľudia tvrdia, že Lisabonská stratégia stroskotala alebo jednoducho neviedla k tomu, k čomu mala pôvodne viesť. A preto sme chceli urobiť aj vypočutie v tomto výbore, aby sme diskutovali práve o tomto, aby sme potom dali na svoj konkrétne fakty, ktoré by sme mohli vyhodnotiť. Ale to sa nepodarilo. Nepodarilo sa nám dostať tieto fakty na svoj. A chcela by som vám pripomenúť, aby sme e, to nestratili zo zreteľa, ale aby sme naozaj urobili analýzu musíme si zistiť, či nám to naozaj niečo prináša, či nás to dostáva vpred pri dosahovaní Lisabonskej stratégie. To, čo navrhol parlament a čo sa teraz dotržiava, je stratégia, ktorá ešte nebola poriadne uzavretá a vôbec neanalizovaná a my už ju predkladáme ako hotovú vec na ďalších 10 rokov bez toho, aby sme vedeli, ako to vlastne má fungovať. A to je podľa mňa veľmi ťažké. Takže naozaj ti blahoželám, Ricardo, za to, že v tejto správe máme aj dobré veci. Ale to vôbec neznamená, že v nasledujúcich mesiacoch a možno aj v nasledujúcich rokoch, kým e, nenaformulujeme na novo koheznú politiku, budeme sedieť so založenými rukami a nebudeme sa pýtať, Donieslo nám to niečo? Naozaj sme dosiahli ten účinok, ktorý sme chceli dosiahnuť pre 4-5 rokmi? Anna povedala, že sú tu ešte aj možnosti e, informovanosti. Myslím si, že v nasledujúcich mesiacoch budeme musieť viesť intenzívnu diskusiu, aby sme sa rozhodli, čo budeme robiť v budúcnosti, pretože inak by niekomu mohlo napadnúť, že nám bude vyčítať akcionizmus, čo určite nebude dobré pre koheznú politiku. Nerobíme predsa niečo iba pre regióny v Európe, ale aj pre európsku integráciu. Takže tá správa je dobrá, ale naozaj budeme musieť ešte urobiť na to výbore analýzu Lisabonskej stratégie. Ďakujem veľmi pekne. Dovolím si využiť túto príležitosť a povedať niekoľko pripomienok po príspevku pani Konstanzy Krell. Myslím si, že do konca marca má komisia vypracovať strategickú správu, ktorá nám poskytne viac informácií. V ďalšej fáze budeme mať aj politickú správu, viac menej v tom istom časovom období, ktorú pripraví Ricardo Cortés Lastra. Myslím si, že na budúce stretnutie pozveme komisára a prediskutujeme si s ním strategickú správu a jej základy, aby aj rada bola zapojená a aby sa hovorilo o týchto veciach na ďalšom samite. Teraz má slovo Lambert Canestro. Lambert van Nistelrooy. Ďakujem za slovo. Som rád, som veľmi spokojný s obsahom tejto správy. Som rád, že existuje a som rád, že ideme rozšíriť jej rozsah. Čo, s čím nie som až taký spokojný, je, že my tu v tomto výbore pre regionálny rozvoj, rozvoj sa snažíme prideliť isté peniaze na stratégiu EU do roku 2020, ale ako sme povedali včera, rada, pán Rompoy, hovorí, že to je záležitosť rady. Oni sa cítia byť v kokpite a nechcú pristať. Oni idú, ďalej letia a mienia letie 10 rokov. Je to neuveriteľné, ale tak toto vyzerá. Je to nepriateľné. Ja úplne súhlasím s pani Krell, koordinátkou koordinátorkou socialistov, nie je možné postupovať v týchto fázach podľa týchto krokov. Je to úplne šialené, čo sa deje. Pravdepodobne by som mohol predložiť pozmenujúci návrh, ale rád by som povedal a zdôraznil to, čo robíme dobre. Napríklad výbor regionov za posledné roky vytvorilo monitorovanie implementácie Lisabonu, a naozaj skontrolovali 75 financií a sú dobre nastavené. Prečo neprevezneme túto myšlienku a nerozšírime ju? Keď sme mali správu Koka, nikto sa k nej nechcel prihlásiť, až kým nevznikla Lisabonská stratégia. A teraz vieme, že sú za to zodpovedné štáty, a štáty pripravujú dvojročné správy, pošlú ich do Bruselu a dovidenia viac sa tým nezaoberajú. Nič sa v skutočnosti nezmenilo. Prečo by sme neinovovali tento proces? Hovorili sme už predtým, ako. Prečo by Európa nemala vytvoriť istý pakt s regiónmi o stratégii EÚ do roku 2020 a potom by Európa istým spôsobom dozerala na vytvorenie kritérií, na reálne námety. A potom, samozrejme, by sme dozerali aj na to, kto zrealizuje veci, kto je zodpovedný, kto je aktér. Ak je každý zodpovedný, vtedy nie je zodpovedný v podstate nikto. Treba určiť kľúčových aktérov, podnikateľov, regióny, mesta, nastaviť im kritéria v otvorenej koordinácii a máme povedať, kto píše vyhodnocovacie správy. Ja viem, sa, ako sa píšu tieto správy, sadnú si ministri, sadnú si úradníci, dokonca niekedy z centrálnej úrovni sa ani neobťažujú opýtať sa regionálnych úrovní na názory, je to úplné zlyhanie, je to fiasko toho, čo sme chceli dosiahnuť. Ak chceme zaviesť nový spôsob myslenia, mali by sme postupovať obozretne a rozumne, mali by sme vychádzať zo stratégie EÚ do roku 2020. A nie som proti účelovo viazaným financiám len chcem viac úrovňový prístup aby, aby štáty, aby regióny boli naozaj zainteresované, naozaj zaangažované a naozaj robili veci. Ak nejaké mesto, región alebo štát povie, my sa tohoto zúčastniť nechceme, nejaké aktivity, tak je to ich voľba, nech sa nezúčastnia. Musíme vytvoriť aktivitu s tými partnermi, ktorí sú zainteresovaní, ktorí chcú aj platiť, ktorí nechcú len spievať v chóre. Keď každý spieva v chóre, tak niekto môže len tak otvárať ústa a nespievať naozaj, len tak stať v zbore, v speváckom zbore a tváriť sa, že spievajú. Je to aj spôsob e, kontrahovania, ktorý treba zmeniť, aby sa vytvorili nové vzťahy medzi stranami kontraktu. Ja chcem, aby vytv- bol vytvorený pakt, dohoda medzi mestami, regiónmi a štátmi Európy, aby každý mal svoj príspevok a obratili by sme celú rozpravu. My by sme povedali, my sme pripravili uznesenie, parlamentné uznesenie a v dvoch ocekoch sa hovorí, že to treba zvrátiť, že treba zviditeľniť to, čo robíme a že treba priblížiť naše aktivity mestám, obciam, ľuďom. A niekedy by sme mali konfrontovať spôsob, akým sa roci, veci robia, akým sa pre, berá zodpovednosť. Niekedy si niekto môže povedať, že nebude mať zodpovednosť, nebude niečo robiť a niekedy nie. Niekedy má niekto dobrý nápad, inokedy nie. Ja dúfam, že keď budeme hovoriť o finančných výnosoch, alebo ako sa nazýva ten zlý dokument, ten bol skutočne zlý, ako sa to, volá sa to neexistujúci dokument alebo neoficiálny dokument. Ten bol veľmi zlý a nemali by sme takéto niečo pripustiť. Ďakujeme, Lambert. Slovo má ďalší rečník. Ďakujem veľmi pekne, kolegovia. Môžem sa pripojiť k tomu, čo povedal kolega Nistelroj. Domnievam sa, že keď už skúmame Lisabonskú stratégiu, tak eh, človek zistí, že sa nikto nehlási k tejto stratégii, že je tu nedostatok nadšenia pri realizácii. Ale ako to všetko chceme prekonať? Pani predsednička Hübner, môžem vás iba podporiť s požiadavkou, aby sme ako výbor v parlamente zohrávali dôležitú úlohu práve v tejto stratégii do roku 2020 nemali by sme tlačiť eh, medzi členské štáty, komisiu a parlament, e, to, komu bude vlastne patriť táto stratégia, ale jednoducho pôjde o stratégiu pre európskych občanov a občianky. Ide tu predsa o budúcnosť európskych občanov a nejde tu iba o nejaké fungujúce vlády alebo e, správne oblasti. Preto veľmi jasne by sme mali povedať, že regionálne občianské komponenty v agende do roku 2020 musia byť e, tým hlavným prvkom. Ale mám tu ešte jednu otázku a to je taká otázka, že keď e, správu budeme analyzovať, a nemali by sme stratiť túto časť zo zretela, tak e, musíme si zobrať poučenia z toho, čo sa doteraz urobilo alebo neurobilo. Potrebujeme ale viac informácií. Keď sa pozrieme teraz na stratégiu pre Európu do roku 2020, tak tu vzniká otázka, a možno by sme si už nesmohli vypočiť k tomu aj odpoveď, či teraz pre programy, ktoré sa momentálne realizujú, teda majú sa realizovať do rokov 2011-2012-2013. už sa rozmýšľalo nad tým, že sa budú posúvať tie ciele. Chcel by som si vlastne vypočuť, čo sa plánuje, keď sme totiž to videli s akým oneskorením sa realizujú tieto programy, tak by ma zaujímalo, či generálne riaditeľstvo pre regionálnu politiku rozmýšľalo aj nad cieľmi pre prvú tretinu tejto stratégie do roku 2020, či teda tieto ciele sa budú posúvať, alebo či sa budú navrhovať nejaké nové ciele v tejto prvej tretine. Ďakujem pekne. Jan Obrich, poprosím a potom Jehim celé. E, vážená pani predsednička, dovolím e, si e, takúto provokačnú otázku. Ak teraz počúvame, že Lisabonská stratégia nebola úspešná, dokonca aj pán predseda Baroso povedal o zlyhaní Myslím si, že ak chceme e, prepojiť politiku súdržnosti a Lisabonskú stratégiu, potom politika súdržnosti e, e, bude trochu podkopaná a mali by sme to rozdeliť a mali by sme konstruktívne pristupovať k záverom. Keď sa pozrieme na históriu Lisabonskej stratégie, Myslím si, že nevždy tam bol, eh, bolo prítomné prepojenie na politiku súdržnosti. Lisabon sa týkal eh, otvorenej eh, metódy koordinácie a groz odpovednosti pripadala na členské štáty. My sme sa pokúsili zdôrazňovať viac regióny, e, veľké mesta. A myslím si, že e, v tom spočívala e, podstata kokovej správy, keď sa navrhovalo vytvoriť čierny zoznam. A dôsledkom toho bola tzv. lisabonizácia stratégie. Musíme vykročiť správnym smerom, treba budovať európsku politiku na pevnom základe. V opačnom prípade neposkytne nám žiaduce výsledky. Myslím si, že v stratégii ide predovšetkým o združovanie zdrojov, o koordinácii, o spoločných nástrojoch. Vieme, že e, máte dohnuté so starými členskými štátmi e, viazanie e, prostriedkov na určité účely a myslím si, že pán spravodajca bol v tomto smere veľmi e, napomocný. V podstate máme tu dve stratégie. A myslím si, že bola chybou, že sme nezapracovali do lisabonského e, kontextu politiku súdržnosti skôr. Podľa mňa politika súdržnosti by e, mohla e, zachrániť lisabonskú stratégiu. Nemala sa to, teda od začiatku malo sa to sklbiť a teraz to sú dve rôzne e, veci. Keď sa dívame na kritéria, na referenčné hodnoty Lisabonskej e, stratégie, je tu určité nebezpečenstvo. Niektoré prvky Lisabonskej stratégie boli dobré. Ak by sme aktualizovali našu činnosť e, s prihľadnutím na program Európa 2020, potom by bolo dobre vybrať tie prvky Lisabonskej stratégie, ktoré boli užitočné, pokúsime sa zachrániť, čo sa dá a použiť to počas nasledujúceho desetročného obdobia. Rozprávame sa o regiónoch, ale treba zahrnúť do toho aj veľké mesta, mestské prostredie. A samozrejme je tu čo povedať e, e, aj pre členské štáty. Takže máme na zreteli dve stratégie a pokúsme sa maximálne využiť aj e, Lisabonský program, ale snažme sa vyhnúť sa chýbam, ktoré e, boli e, zakotvené do Lisabonského programu. Myslím si, že to by mohlo byť užitočné, keby sme to rozdielovali. Takže ďakujem pekne, pani predsednička. Keď chceme dostať sa k niečomu novému, myslím si, že mali by sme v prvom rade analyzovať to, čo bolo. A preto som povďačný pánovi spravodajcovi, pretože sledoval práve tomuto prístupu. Tu sa veľa hovorí o regiónoch. Predtým, ako som nastúpil do Európskeho parlamentu, som pôsobil na regionálnej úrovni. A Myslím si, že veľmi sa, sa angažoval Ja, keď počujem výraz Lisabonská stratégia, veľmi dobre to e, poznám z novín, ale nebolo to základom nášho každodenného e, e, konania. To je poprvé. Po druhé, myslím si, že je tu úloha stanoviť si strategické cieľe. A v podstate e, súhlasím s viacerými predrečníkmi. Pokiaľ cieľom e, Lisabonskej stratégie bolo eur, urobiť e, z Európy dynamický a inovatívny priestor, potom tento cieľ sa nepodarilo dosiahnuť. A jednoduché poukazanie na finančnú alebo hospodárskú krízu, globálnu krízu, neviem, či by to bolo užitočné, pretože niektoré priestory boli dotknuté viac ako Európa. Takže potrebujeme nový e, strategický prístup, budeme sledovať rovnaké cieľe, alebo stanovíme si iné. Program e, Európa 2020 uvádza, že chceme, aby Európa bola naďalej hybnou silou globálneho rozvoja, najmä e, v smere inovácií. Ale čo na toto potrebujeme? Všetci sa musia e, e, e, toho chopiť, či už na európskej, národnej alebo regionálnej úrovni. Bez tohto to nepôjde, pokiaľ nebudeme mať spoločné cíly. Takže prvým reflexom stratégie, Európa 2020 na regionálnej úrovni, na úrovni Nemecka sú negatívne. Napríklad ministri z našich e, krajinských e, e, vlád majú negatívny postoj k stratégii Európa 2020, pretože hrozuje princíp subsidiarity. Myslím si, že z toho máme vychádzať, ak chceme na regionálnej úrovni vypočuť určité výhrady a to som zažil aj v spolkovom sneme, tak potom e, to znamená, že máme značné komunikačné problémy pri dosiahnutí cieľov, ktoré sú v podstate spoločné. A teraz vo vzťahu k tomu, čo povedal e, e, pán predseda parlamenta Ježe Buzi, ktorého si veľmi vážim, keď hovoril E, s ministrami spolkových e, krajín, ktoré majú na starosti e, Európsku úniu. Európa prežije, ak budeme mať spoločné vnímanie. To znamená, že predovšetkým musí nám ísť o Európu v globálnom meritku, v globálnej hospodárskej súťaži. Na toto sa musíme dávať pozor, ale Samozrejme, aj je to otázka politiky súdržnosti počas nasledujúcich desiatich rokov. Musíme zvládnuť určité problémy, napríklad e, vstup nových 12 členských štátov do e, nášho priestoru. E, musíme riešiť aj toto problémy na základe prostriedkov, ktoré má k dispozícii politika súdržnosti. Sme spolu 27 členské štáty a ako sa budeme naďalej stanovať svoje cieľe e, v rámci globálnej hospodárskej súťaž, súťaže. A Američania, Číňania a e, niektoré ďalšie regióny vychádzajú z tejto krízy lepšie ako my. A preto vyvstáva pre mňa otázka, e, akým smerom bude sa uberať politika súdržnosti. To bude naďalej nástroj pre rozdeľovanie v rámci Európskej únie to znamená, že zoberieme niekde, kde niečo je a presunieme e, to do určitých regiónov, oblasti, ktorá nedokázali zatiaľ ešte to nejakým spôsobom e, nahradiť, alebo povieme si, že máme e, väčší cieľ, musíme obstáť v globálnej konkurencie, musíme sa posilniť všade a musíme sa sústrediť práve na to a keď budeme lepšie v inováciách v tom, čo máme e, v tej mnohorakosti Európy, keď toto všetko využijeme, e, keď to e, lepšie zdôrazníme, potom potom by to nebolo až také zle. To znamená, že ak budeme silnejší, len vtedy budeme mať možnosť plniť e, cieľy aj vnútri únie v tých regiónoch, ktoré potrebujú našu pomoc. Ak neobstojeme v globálnej konkurencii, ak nebudeme mať na to prostriedky, aby sme realizovali politiku súdržnosti v zmysli e, konvergencie. Myslím si, že treba otvoriť a naďalej pokračovať v takéto diskusii. Thank you, uh, Victor. Ďakujem pekne, Viktor Boštinár a potom Rikman. Ďakujem pekne, pani predsednička. Nož v prvom rade by som chcel poďakovať e, kolegovi Rikardovi e, za veľmi provokatívnu, náročnú správu. Ďakujem pekne za otvorenie tejto diskusie, ktorú považujem za životne nevyhnutnú. Keď e, to tak vravím, mám na mysli nasledovné. S na všetky ponaučenia, ktoré si môžeme zobrať z Lisabonskej stratégie, s určitými úspechmi a e, viacerými zlyhaniami, musíme si všimnúť, čo všetko e, e, nám chýba. Myslím si, že otázka realizácie správania politiky práve nám chýba. Tuto sa musíme vylepšiť a taktiež potrebujeme aj zabezpečiť hospodárskú správu a riadenie. E, e, už sme hovorili, že treba zabezpečiť takúto hospodárskú správu na európskej úrovni, aby to nebolo e, v rozpore so záujmami regionov. Na úrovni Európskej únie potrebujeme mať stratégiu, ktorá umožní únii, aby sa stala ozajstným globálnym hráčom. Preto Potrebujeme koherentnosť a sústavný e, prístup k realizácii e, a správe našej politiky, pretože na teraz táto oblasť e, je nedostatočne ošetrená. Stratégia Európa 2020. Nuž, pokiaľ by sme to ponechali iba na radu, aby rada to vypracovala, potom parlament by jednoducho automaticky schváľoval E, súhlasil e, e, so statusom quo. Musíme si uvedomiť, že v rade prevladajú národné záujmy a to jasne vidieť na tom, ako sa volia a menujú komisári a že členské štáty sa nevedia dohodnúť na tom, ako sa dostať z krízy. Takže nie som presvedčený eh, metodikou, ktorá, eh, ktorú používa mm, rada a preto eh, strácame na dôslednosti a nedarí sa nám realizovať naše stratégie v celej Európskej únii. Prednedávnom som prečítal najnovšiu prácu Lestera Blauna, plán predtým. Prečítal som to pred niekoľkými týždňami. Tu hovoríme o obnoviteľných zdrojoch energii, o nových technológiách, čo je vynikajúce, ale keď už ide o nové zdroje energie, keď sa dívame, čo máme na papieri e, v Únii a porovnávame to s tým, čo majú v Číne alebo v Spojených štátoch, uvedomujeme si, že e, vyzeráme jednoducho smiešne pretože tam majú spôsob riadenia hospodárskej politiky, zatiaľ čo nám to chýba. Akú úlohu podľa vás musí e, zohrávať Európska únia? Ako sa dostaneme z krízy? Stále opakujeme otázku, ako sa dostať z krízy. Ale zdá sa, že je to obrovský rozdiel medzi bohatými a chudobnými e, jednotlivcami, regiónmi, Chceme nájsť e, e, vynikajúci e, modelový región a jeho príklad využijeme, aby sme sa dostali z krízy. Avšak národné riešenie nemusí byť všeliekom pre celú Európsku úniu. Možno, že nájdeme odpovedi iba pre niektoré členské štáty, ale to nestačí. Takže túto správu vítam a chcem uviesť, že je veľmi dôležité, aby Európsky parlament zohrával dôležitú úlohu pri formulovaní stratégie EU e 2020. A dúfajme, že v roku 2020 nebudeme hovoriť o ďalšom zlyhaní. Ďakujem pekne. Ďalší. Ďakujem eh, veľmi pekne. Nuž v prvom rade eh, srdečne vďaka pánovi spravodajcovi za vynikajúcu eh, prácu a skvelú správu. Nebudem opakovať to, čo povedali predrečníci. Stratégia 2020 je e, ambiciózna, to sa už povedalo viackrát. Čo sa týka Lisabonskej zmluvy alebo Lisabonskej stratégie, e, tam sa nepodarilo. Nepodarilo sa nám e, zrealizovať túto stratégiu. Prečo? Jednoducho preto, pretože nemala dostatočnú podporu zo strany členských štátov pokiaľ ide o stratégiu 2020, musíme e, e, e, sa poistiť, aby sme nezopakovali rovnaké chyby. Musíme dosiahnuť rovnak konkrétne cieľe. A tu odzneli veľmi dobré myšlienky, to je fajn, ale buďme praktickí. E, snažme sa e, e, používať realistické námety. A čo, e, keby sme použili systém e, e koláča a korbača? Alebo cukru, biča. treba použiť túto stratégiu cukra a biča aj e, e, e, z hľadiska financovania stratégie Európa 2020. Musíme si stanoviť priority, aby sme naozaj dosiahli stanovené cieľe. Musíme zabezpečiť koherentnosť a synergizmus medzi jednotlivými finančnými zdrojmi. Okrem toho, v súvislosti so štruktúrálnou politikou, by sme zrejme e, si vedeli predstaviť väčší dôraz na aktivity, ktoré sú základom stratégie 2020. A nesmieme e, e, zabudnúť na všetko, čo treba urobiť na účely mobilizácie jednotlivých regionov a zdrojov financovania. A potom, hádam sa nám podarí zgalanizovať príslušných zainteresovaných, aby sme dosiahli, čo je potrebné. Pani predsedkynie, dámy a pánové. Pani predsednička, dámy a páni. Budem hovoriť o záležitostiach, ktorých sa týka táto správa. Ako prispela politika súdržnosti k dosiahnutiu lisabonských cieľov? Ja sa domnievam, že je veľmi dôležité túto rozpravu začať a preto oceňujem výzvu, ktorú náš kolega pán Lastra rozoznal a pustil sa do, tohto, do tejto zložitej témy. Ale čo sa týka vyhodnotenia, prostriedky a nástroje ešte zatiaľ nefungujú dlho, takže nemáme toľko údajov na exaktné vyhodnotenie. Napriek tomu sa musíme o túto analýzu pokúsiť. Princípy, ktoré tu pán Aner v úvode jasne vymenoval, to znamená princíp partnerstva, integrovaný prístup, princíp subsidiarity, to sú základy, na ktorých staviame, ale musíme ich nejakým spôsobom zdôvodniť. Napríklad opýtajme sa, ako v jednotlivých štátoch prichádza k rokovaniam o prioritách, či boli zohľadnené priority obcí, miest a regiónov. Skúsme zistiť, či napríklad integrované plány miest mali úspech, či vložené prostriedky týmto spôsobom neboli efektívnejšie využité než iné prostriedky ako také. Pozrime sa na to, či implementácia týchto prostriedkov išla správnym smerom do obcí a miest i do regionov. Skúsme si odpovedať, prečo nevyužili tú možnosť využiť tieto prostriedky sami obce a mesta. Prečo iba dve mesta využili tento princíp a teraz sa vraciam k tomu, čo Lambert bude rád počuť, Amsterdam a Rotterdam. Prečo sa takéto niečo neuchytilo v iných štátoch? Kde boli problémy? Prečo sa municipality báli? A čoho? Spomenuli sme finančné nástroje Jeremy a Jessica Priznajme si, že ani tieto moderné princípy nie sú v súčasnom období veľmi využívané a napriek tomu v nich vidíme budúcnosť využitia týchto prostriedkov v týchto nástrojoch, čo bránilo väčšiemu využitiu týchto moderných finančných princípov. A moja posledná poznámka smeruje k tomu, že týmito problémami sa nezaoberáme len my, ale aj iné organizácie ako Telecities, výbor regionov, CMR a ďalšie. Skúsme sa ich opýtať, aké sú ich odporúčania, kde oni vidia problémy a potom my urobme analýzu, celkovú analýzu. Preto si myslím, že návrh pani Kráľovej nie je od veci. Mali by sme usporiadať mini vypočutie a počúvať, čo má kto k tejto veci povedať. Táto správa podľa mňa by mala slúžiť hlavne na analýzu a následne na doporučenie, ako lepšie čerpať a efektívnejšie využívať európske prostriedky. Ďakujem za pozornosť. Karin Kanenbach, please. Karin Kane, prosím. Áno, ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ ide o dnešnú diskusiu, Chcela by som sa spravodajcovi Nisol poďakovať za bod 14. Včera sme hovorili o hospodárskej súťaži, o raste. A ja som dnes dávala dobrý pozor, ale slovo človek som nepočula ani raz. A ja si kladem otázku, pre koho chceme ten rast? Pre koho potrebujeme tú hospodárskú súťaž? Pre ľudí. Predsa ľudia v Európskej únii z toho niečo mať. A v regionálnej politike máme síce Lisabonskú stratégiu alebo Lisabonskú politiku, ale poznáme ju iba z médií. Ale musíme si položiť otázku, čo máte vy, čo majú ľudia, čo majú ich deti e, z realizácie tohto programu všetok tento rast je dôležitý, ale musíme si povedať, ako z toho budú ťažiť ľudia v jednotlivých regiónoch. Treba sa na to pozrieť z toho pohľadu, kde žijú tí ľudia, kde sa vlastne bude e, robiť ten zisk. Sú ľudia, ktorí nebudú môcť ťažiť z tohto zisku alebo z tohto rastu. Možno sa na to dívam trošku naivne, možno som sociálna romantička, ale naozaj je pravda, že to pracujeme pre ľudí. Nejde iba o technické opatrenia, nejde iba o procesy, nejde iba o optimalizáciu prístupov, ale ide o to, čo budeme mať na konci. Čo sa bude mať Európan, na čom sa my tu dohodneme. Takže ďakujem naozaj pánovi Van Nislerojovi za bod 14, pretože rast a hospodárska súťaž by nenapredovali vpred v Európe, pokiaľ by sme od začiatku nemysleli na človeka. Ďakujem veľmi pekne, pani Kadenbach. Takže to boli všetci rečníci ktorých som mala na zozname, uh, takže môžete odpovedať na otázky. Ďakujem veľmi pekne, pani e, predsednička, a ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste ma pozvali na e, túto rozprávu. Musím povedať, že to bola naozaj veľmi bohatá rozpráva a chcel by som poukázať iba na niekoľko bodov, ktoré mi pripadajú byť veľmi dôležité. E, jeden z bodov je, myslím si, že to bola pani Clear, že musíme dať fakty na stôl, musíme ich analyzovať. To, musíme naozaj urobiť. V apríli a v máji budeme mať na to veľa príležitostí, pretože koncom marca dostaneme strategickú správu a potom 19. apríla dúfam, že sa nám podarí uverejniť syntetickú hodnotiacu správu. To bude hodnotiaca správa, ktorá bude dávať dohromady výsledky všetkých hodnotení e, z obdobia 2000 až 2006. A my sme zistili, že obdobie 2000 až 2006 prispelo k dosiahnutiu cieľov Lisabonskej stratégie, ale jednoducho musíme posúdiť celé toto obdobie aj z hľadiska o, e, územnej súdržnosti. Máme teda veľa faktov, ktoré budeme mať na stole konca marca a na nich budeme musieť pracovať. Pán Olbricht hovoril a taktiež aj pán Celer a iní poslanci hovorili o týchto veciach. Je to tak trošku škoda, že politika súdržnosti bola vyslovene uh, spojená s Lisabonskou stratégiou iba v súvislosti s obdobím roku 2007 až 2013. E, pani Hübner, vy ste mi často hovorili, že keď ste chodili do regiónov, ako málo ľudia vedia o Lisabonskej stratégii a iba prostredníctvom regionálnej politiky a regionálnych rozvojových programov možno o tom niečo vedeli, pretože sa tam hovorilo o období rokov 2007 až 2013 a až vtedy sa ten pojem Lisabonská stratégia stal trošku konkrétnejší pre mnohé regióny. Toto je určite chyba, ktorú by sme nemali opakovať e, v rámci stratégie pre Európu do roku 2020. Mali by sme sa postarať o to, aby táto stratégia jej ciele boli veľmi dobre známe aj na najnižšej úrovni od samotného začiatku a do veľkej miery to bude úloha regionálnej politiky Musím taktiež povedať, že som rád, že vidím, že hoci stratégia do roku 2020 preberá priority a ciele z Lisabonskej stratégie, ako je konkurencieschopnosť, inovácie a tak ďalej, zachádza ďalej v niektorých oblastiach. Zahrňa výslovnejšie, nie dostatočne, ale výslovnejšie sociálny rozmer a výslovnejšie zahrňa aj v jednej stratégii udržateľnosť životného prostredia. A to je pre nás mimoriadne dôležité. Je to škoda, že regionálna politika zohľadnila tak neskoro Lisabonskú stratégiu. Pozrite sa na dátumy. Začali sme roku 2007. Koncom roka 2007 sme mali prijaté programy. Potom sa začali realizovať v rokoch 2008 a 2009 a teraz o rok neskôr vidíme, že iba malá časť toho, čo bolo k dispozícii v oblasti koheznej politiky sa naozaj využilo. Ale už dnes si robíme svoje úsudky o Lisabonskej stratégii a o tom, že by sme ju mali nahradiť agendou do roku 2020. Žiaľ, nemali sme dosť času na to, aby sme urobili skutočnú analýzu toho, aké je prepojenie medzi e, koheznou politikou a Lisabonskou stratégiou. Samozrejme, e, kohezná politika je politika sama o sebe, ktorá funguje aj bez ostatných politík. A mnohí kolegovia správne povedali, že by mala byť kontinuálna, pretože pomáha prekonávať rozdiely medzi regiónmi. E, je to politika, ktorá je prejavom solidarity, ale nie v zmysle charity. Ide o solidaritu v zmysle podpory rozvoja. A keď sa pozrieme na hodnotenie obdobia 2006 až, 2000 až 2006, správe sa hovorí dôležitá vec a to, že prosím som tejto solidarity sme podporili viaceré regióny, ktoré zaostávali a to malo obrovský prínos pre celú ekonomiku Európskej únie. To je veľmi dôležité. Uh, ale rovnako dôležitá je tá druhá strana. Žijeme v globalizovanom svete. Nemôžeme sa dívať iba na európsky priemer a pomáhame zaostávajúcim regiónom dostať sa na priemernú úroveň Európskej únie. Nie. Zároveň žijeme v rýchlo sa meniacom svete. Myslím, že to sa aj spomína v agende do roku 2020 a musíme sa snažiť vyrovnať aj tomu, čo sa deje vo svete. Takže musíme nájsť rovnováhu medzi týmito dvomi cieľmi. A musíme tieto dva cieľe dosahovať naraz. Ak sa nám to podarí, tak som presvedčený, že sa nám podarí veľmi dobre prispieť k budúcemu rozvoju Európskej únie. A do veľkej miery je vlastne agenda do roku 2020 presne o tom. Potrebujeme rozvíjať našu spoločnosť, našu ekonomiku a musíme to robiť. A tu sa nachádzame v jednoduchých cieľoch zmluvy. Toto všetko musíme robiť vyváženým spôsobom. Ak sa budeme snažiť pracovať na týchto úlohách v nasledujúcich mesiacoch a rokoch, tak som pomerne optimistický, e, pani e, predsednička. A ďakujem ešte raz spravodajcovi za jeho spoločnosť správu. Skôr ako odovzdám slovo Rikardovi, e, chcela by som povedať niekoľko vecí. Poprvé, pán generálny riaditeľ, vy si hovorí, že niektorí ľudia robia rozdiel medzi zmluvou, ktorá hovorí že by sme mali odstraňovať rozdiely našou koheznou a regionálnou politikou, ale mali by sme aj dosahovať ciele agendy 2020 e, do roku 2020. Nemyslím si, že sú tu nejaké rozpory. Čo to znamená odstraňovať rozdiely? Pomáhať e, regiónom rásť a rozvíjať sa udržateľným spôsobom. Spôsobom, ktorý tu bude existovať ešte aj zajtra, pozajtra a zajtra ani pozajtra neprehráme v boji s Čínou alebo s inými krajinami. Takže musíme využívať tie priority, ktoré nám priniesol uh, Lisabon, ako sú obnoviteľné zdroje energie, vzdelávanie a tak ďalej. Nech je to čokoľvek, čo my nazývame momentálne udržateľným rastom. Musíme ale zároveň reagovať aj na celosvetové výzvy. Tie totiž na nás nebudú čakať. Musíme dobehnúť aj celý svet nielen našich susedov, ako napríklad Polsko dobíha svojho suseda Nemecko a Ukrajina zase dobíha svojho suseda Polsko, ale my musíme dobíhať aj iné krajiny. No a nemáme zrejme dosť času na podrobné rozpravy s vami, ale mohli by ste aj, prosím vás, odtiaľto zobrať posolstvo, že chápeme, že rozpráva o agende do roku 2020 je začiatkom rozpravy o budúcom rozpočte. Pokiaľ ide o financovanie programov do roku 2020, budeme na to zrejme využívať rozpočet Európskej únie. Zrejme budeme mať ešte desaťročia problémy s investíciami e, a bude zrejme problém získať finančné prostriedky z finančných trhov. Takže našou povinnosťou bude čo najlepšie využívať európsky rozpočet. Preto sa musíme pozrieť na to, čo budeme robiť s finančnými prostriedkami EÚ do roku 2020. Buď znížime ten rozpočet, znížime prostriedky, alebo budeme vytvárať nové fondy. Európska komisia zrejme bude mať nové kompetencie, ktoré nás budú veľa stáť a bude nám trvať celé roky, kým ich e, začneme uplatňovať. Takže budeme vytvárať nové fondy, alebo budeme využívať už etablované mechanizmy. Sme ochotní investovať do tejto politiky aj v budúcnosti. Ehm, je to politika, ktorá začína strategickými cieľmi, strategickými zámermi a tie sú potom na mieru šité uh, špecifickým požiadavkám jednotlivých regiónov. Potom prebiehajú rokovania a potom tu máme podmienky, ktoré si môžeme klásť a máme mechanizmy, ktoré nám umožňujú pomáhať regiónom. Máme tu generálne riaditeľstvo pre životné prostredie, generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť a tie nám tiež môžu pomôcť. Takže máme tú politiku, máme mechanizmus na realizáciu tejto politiky, toto všetko máme v rukách, tak prečo by sme teraz mali vymýšľať nové veci a e, stráviť 10 rokov tým, že budeme budovať novú mašinériu? Naozaj tým budeme iba strácať čas a bude to o mnoho drahšie. Otvorená metóda koordinácie aj s tými zmenami, ktoré sa teraz urobili po roku 2005, je stále veľmi jemný mechanizmus. Neviem, či nám umožní urobiť všetko, čo potrebujeme. Takže sme tu s touto politikou, ktorá by podľa mňa mohla pomôcť Európe, ako hovoril Lambert aj iní kolegovia ktorá by tiež mala šancu novej zmluve. A je to zmluva, ktorá hovorí, že napríklad Európsky parlament zastupuje európskych občanov. Nie je to iba partner, ale je to inštitúcia, ktorá zastupuje európskych občanov. A občania sú priamo v teréne na tej najvyššej úrovni, takže pre nich treba naozaj niečo robiť. Každý, kto si myslí, že dosiahneme ciele rôznymi mechanizmami, si myslím, ten človek e, nerozpráva politicky správne a nevníma to politicky správne. A teraz by som chcela požiadať Rikarda, aby povedal posledné slová k tejto rozprave. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Zaznamenal som si všetky stanoviská, ktoré kolegovia vyjadrili. rozprave o tejto správe. Myslím si, že to bola užitočná spätná väzba pre mňa. A ďakujem veľmi pekne predsedničke, pretože ona ma naozaj povzbudzovala, aby som pokračovala vo svojej práci. Takže najprv niekoľko pripomienok ktoré sa týkajú stanovisk vyjadrených kolegami. V prvom rade, toto nie je správa o stratégii do roku 2020, ale skôr o príspevku koheznej politiky k tejto stratégii. Takže toto je, myslím, maličký rozdiel. A myslím si, že je zaujímavé, že sme viedli túto rozprávu vo výbore. Podľa mňa je dôležité, aby sme v Európskom parlamente mali takéto rozpravy. Mali by sme ich viesť rýchlo, pretože Európa podľa mňa naozaj čaká na túto stratégiu do roku 2020 a čaká, že ju schválime čo najskôr. Situácia je momentálne veľmi zložitá v celej Európe. Pokiaľ ide o pána Van Nisleroja, chcel by som povedať, že s ním súhlasím. Súhlasím s podstatnou úlohou regionov a miestných samozpráv a územných samozpráv a s úlohou, ktorou by mali zohrávať. Pokiaľ ide o pána Lambera, áno, súhlasíme. Súhlasíme s tým, že táto kohezná politika by mala byť o tom, že budeme stále bližšie k občanom. Áno, pán Albert, e, súhlasím s tým, že koherentná politika zachránila Lisabonskú stratégiu, ale potrebujeme lepšiu koordináciu medzi všetkými e, rôznymi politikami, ktoré s tým súvisia. A kohezná politika bola naozaj jedinou povinnou časťou Lisabonskej stratégie. A preto možno sa musíme uistiť, že by mala byť silnejšia. Pán Celer, súhlasím s vami, pokiaľ ide o význam informovania národných, e, krajských a miestných orgánov. Musíme pocit, že sú zapojení do tejto stratégie a musia získovať viac informácií pretože práve tieto miestne a krajské samozprávne orgány musia napraviť chyby, ktoré sa urobili eh, v minulosti. Pán Poštinaru, súhlasím s vami, potrebujem politické a ekonomické spravovanie a taktiež eh, súhlasím s tým, čo ste povedali vy, pán Majer. Lisabonská stratégia je veľmi dôležitá a myslím si, že kohezná politika musí celým spôsobom prispieť aj k dosiahnutiu stratégie do roku 2020. Povedal sa teda všetko, bolo to zaujímavé, zaznamenal som si všetko a dúfam, že budem môcť zlepšiť túto správu a teším sa na vaše pozmeňujúce návrhy. Ďakujem veľmi pekne a žiaľ, už je stanovený aj termín pre podávanie um, pozmeňujúcich návrhov, pretože idú, ide Veľká noc. Takže 24. marec do 18.00. Takže ďakujem veľmi pekne, pán Aner. Odchádzate, ale ešte nám ostal 1,5 bodu, ktoré musíme doriešiť. Teraz prechádzame k správe pána Lamberta van Nisselroja a je to správa o uplatňovaní synergií prostriedkovičej na výskum a inovácie E, takže nech sa páči, Lambert, máte slovo. Ďakujem za slovo. Pani predsednička, ďakujem. Práve sme rozmýšľali z istého nadhľadu na vysokej úrovni a podľa mňa by sme sa mali trošku zniesť na zem. Táto správa skúma existujúce politiky a to, ako fungujú v reálnom svete, ako fungujú v praxi. Je to užitočné takéto niečo urobiť, pretože treba vtedy myslieť o synergiách, o regionálnych fondoch, kohéznych fondoch, respektíve fondoch súdržnosti a o politikách pre výskum, o politike pre poľnohospodárstvo, pre podnikanie. A myslím si, že takéto niečo je veľmi užitočné, pretože nám to umožňuje iný prístup než výboru ITRE, ktorý tiež pracuje e, v takýchto témach. Rád by som povedal, že to bolo veľmi plodné cvičenie spoločne s výborom ITRE, kde sa vygenerovali myšlienky, úvahy, ktoré prichádzali aj z výboru ITRE. Čo sa týka realizácie týchto politík. Pán Augurakis bol spoluspravodajca a myslím, že jeho prístup bol užitočný a napomocný. Už druhý alebo tretí raz sme robili takéto skúmanie s pánom Chacimakakisom a všetky aktivity, ktoré sme preskúmali, sú naozaj vzájomne prepojené. Je veľký rozdiel, či financie prichádzajú z politiky CAP alebo či zo 7. rámcového programu pre výskum. Človek vidí odtlačok parlamentu v takomto financovaní keď sa snažíme o ten najlepší možný štandard v politike CAP, politike regionálnych fondoch. Sú tu strategické dokumenty z národných úrovní od členských štátov a je tu veľa priestoru, aby sme ešte doplnili tieto dokumenty, aby sme zaplnili prázdne miesta podrobnosťami. Keď rozmýšľame o regiónoch, mestách a ich vývoji, máme nástroje, ktoré sú praktické, ktoré partnery, ktorí pracujú priamo v teréne, môžu využiť a spoľahnúť sa na ne uprostred zložitej doby. Človek nemusí byť hlbkový hĺbkový odborník, aby chápal, o čo ide. Hovoríme tu o nástrojoch, ktoré nie sú odpudzujúce pre, to, pre svoju komplikovanosť alebo technokratické, pretože regióny a mesta a ďalší aktéry, ktorí budú využívať tieto nástroje, môžu, budú schopní posúdiť, či sa s nimi dá pracovať alebo nie. Táto správa bola teda naozaj užitočná, stála za to, stálo za to ju vypracovať, mala svoj význam a komisia podporila vypracovanie tejto správy a má isté prípady, ktoré e, už ukázali, ako synergia vedie k úspechu pri takejto stratégii. Boli rôzne fázy, v ktorých sme pracovali. Najprv neoficiálny dokument, teda len taký podklad pre úvahy, potom nasledovala zelená kniha a Verdikt znel, že CAP je možno trošku zastaralá a štrukturálne fondy takisto už tu nejakú dobu fungujú a myslím si, že táto príležitosť nám umožňuje preskúmať ich a zaviesť tam teritoriálnu a regionálnu dimenziu. Zapracovať regionálnu úroveň, keď sa na ňu pozrieme geografickým, teritoriálnym spôsobom, a vybudovať isté bloky, základné stavebné prvky, na ktorých môžeme stavať do budúcnosti. Tým môžeme dosiahnuť aj ciele sociálnej politiky, trvalej udržateľnosti a konkurencieschopnosti. S tým súvisí aj výskum a vývoj. Naozaj je možné prepojiť výskum a vývoj a jednotlivé regióny, pretože inovácie ako také aj inovácie produktov otvárajú e, dvere pre pracovné miesta, na ktoré treba vysoko kvalifikovanú prácu a toto je skutočne veľmi dôležité. Treba prijať fakt, že v niektorých regiónoch, niektorých veľkých mestách, kde je zoskupených veľa ľudí, veľa firiem v metropolitných oblastiach sa treba zamerať na isté činnosti a dostať sa na čo najvyššiu úroveň využitím všetkých poznatkov, ktoré sú tam nahromadené. Týmto všetkým sa snažím povedať, že ak by sme e, dostali všetky tieto veci na dobrú platformu, tak by sme mohli do toho zapracovať aj energetiku a nájsť cesty, akými sa tieto poznatky e, a všetko, čo sa nakumulovalo, môže šíriť ďalej. Najlepšie je rozvinúť dobrú spoluprácu. O to tu vlastne ide. Keď je niečo niekde nahromadené, treba nájsť cesty, ako šíriť tieto veci inám. Preto Spoločne s ITRE budujeme takéto platformy, takéto stavebné prvky, ktoré vyhodnocujeme. Skúmame ich z hľadiska existujúcich nástrojov, politík a tým všetkým prispievame k plneniu stratégie EÚ do roku 2020. Po, krôčik po krôčiku ju naplňame a myslím si, že takéto niečo bolo veľmi užitočné. Chcem poďakovať aj ľuďom, ktorí mi pomáhali personálu, zamestnancom a takisto zamestnancom výboru ITRE. CAP a regulatívy pre e, výskum takisto sú dôležité, bude sa o nich hlasovať a treba ich zapracovať. Lambert, pán Chaci Markakis žiada o slovo. Dáme mu slovo? Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade by som chcel poďakovať za slovo za možnosť e, vystúpiť ako spravodajca výboru ITRE. Najmä by som chcel sa poďakovať spravodajcovi za vynikajúcu iniciatívu. Naozaj je to tak, že častokrát e, mrháme našim potenciálom v Európe, pretože nemôžeme e, všetko upremiť tým správnym smerom. Všetci my sme už dostali predčasom agendu 2020. Vieme, že Lisabonský program e, e, zlyhal, že mal pred sebou príliš veľa cieľov a neboli dostatočne konkrétne. Teraz pri e, agende 2020 máme možnosť 5-6 konkrétnych cieľov dosiahnuť, ktoré sú merateľné a realizovateľné ale teraz použijem e, nové nemecké slovo streamlining. Ak teda to zoptimalizujeme správnym smerom, aby sme sa dohodli napríklad e, na výskume. E, samozrejme, ministri financie nie sú tým nadšení, alebo napríklad, aby na výskum išlo 3% HDP, aby sa zabezpečilo trvalú udržateľnosť a efektivnosť napríklad pri užívaní energie. Potom by sme nemali rôzne fondy e, a podporné nástroje, e, aby e, sa nepoužívali nezávislo od seba a niekedy nepôsobili v rozpore jeden s druhým. A treba hľadať synergické účinky, napríklad elektromobilita. Čo to konkrétne znamená? Vo výbore pre výskum a vývoj sme sa tým zapadovali, ako podporiť inovácie Napríklad e, e, mali sme prečasom ktoré, e, batérie, ktoré fungovali na základe nikelu a pred niekoľkými rokmi, dvomi rokmi, teraz sú, sú litiové batérie. Teda ide to rýchlo, čiže určité inovácie, ale musíme vytvoriť aj infraštruktúru. Ak máme auto s Litovou batériou, čo na čo to je dobré, ak nebude príslušná a, a infraštruktúra, ktorá umožní mi nebyť elektromobil. A čo e, e, to, na čo to bude dobre, keď nebudeme mať v Európe príslušné protokoly. Takže myslím si, že parlament e, dokáže to lepšie zabezpečiť takúto spoluprácu, ako pani Hubner pozná z komisie, kde sú rôzne rediteľstva. Takže pán Lambert nazal správne povedal, že ide o predstavu o tom, ako E, e, nejaký námet, ktorý predstavuje inováciu, akým spôsobom e, prostredníctvom vytvorenie príslušnej infraštruktúry zabezpečí takúto aplikáciu. Tak, ak sa dohodneme na 5, 6, 7 cieľoch, ako to podporíme, napríklad malé stredné podniky, výskumné inštitúcie môžu využívať prostriedky z regionálnych alebo kohezných fondov ale e, ži- e, formuláre na žiadnosti e, v oblasti výskum programu 7 alebo programu CIP alebo v regionálnej oblasti Interreg. Teraz sa to robí veľmi rozmanitým, nesúrodným spôsobom. Tak to nepôjde ďalej. Ide o to, aby v budúcnosti region dokázal obslúžiť všetky pro- programy, ale sú tu tri problémy sú tu rôzne prístupy k e, predkladnej žiadosti. Napríklad existuje e, posúd spolufinancovania. Nie je možné z jedného fondu e, dostať náraz prostriedky pre nejaký projekt a zároveň ze 7. rámcového pro, programu. Musíme s tým skoncovať ak chceme pomôcť e, e, nejakému regionu v Európe, e, aby sa rozbehol. A tretí problém, máme príliš málo odborníkov, ktorí vedia pracovať aj s takýmito modelmi. Ja by som ich nazval manažeri v oblasti inovácií. No, musíme zabezpečiť odbornú prípravu takýchto manažmerov. Už som spomenul otázku elektromobilov. Je tu iniciatíva španielského predsedníctva rady, je to veľmi dobré, ale e, je tu určitý nedostatok. E, kolega Stavrachatis e, o tom hovoril, ak to neurobíme napríklad v Grécku, napríklad v eurozóne sme zažili, že jedna krajina využíva rôzne prerozdeľovacie mechanizmy kohezné a regionálne fondy ale nevyužívajú sa produktívne. Napríklad infraštruktúra a inovačná infraštruktúra e, umožňuje zvyšovať produktivitu. Musíme to radikálnym spôsobom premysliť, musíme to e, e, riešiť z dlhodobého hľadiska. Grécko to je len malý príklad, potom príde Španielsko, Taliansko a Portugalsko a preto musíme všetci spoločne ťahať za povraz synergii a e, túto iniciatívu pána Nisleroja považujem za vynikajúci príspevok k realizácii agendy 2020. V opačnom prípade to sa nám nepodarí. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem pekne. A teraz ste tenili spravodajca Michal Teurer. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vážený pani predsedničky, milí kolegovie, e, Práve sme od dvoch spravodajcov e, vypočuli veľmi dôležitý úvod do tejto e, významnej správy. E, na budúce, teda chcel by som poďakovať pánovi Nislerovi za jeho iniciatívu a kolegom z výboru ITRE. Máme iba niekoľko poznámok, na ktoré sa obmedzím. Je mm, očividné, že e, kde v budúcnosti e, by sme mohli využiť synergie a zasoladiť e, výskumné programy a štrukturálne fondy, ale myslím si, že je nemenej dôležité, aby pri dobrom zdôvodnení rôznych prístupov, napríklad prístup smerom z hora na dol, výskumný výskum, európska perspektíva, celosvetová perspektíva, základný výskum, a príslušné siete v poriadku, ale existujú aj e, potreba na som presne presvedčený, že treba e, umožniť aj prístup smerom z, hora na do, z dola nahor. Treba e, podporiť malé a stredné podniky, aj menšie vysoké školy, napríklad aj zo 7. rámcového programu ktorí majú e, problémy e, získať tieto zdroje, pretože nesplňujú určité kritérie, lebo to nemá európsky význam, alebo dajme tomu ten výskum nie je taký revolučný, i keď by sa dal podporiť, ale pre určitý región, ale v rámci e, cezhraničných interreg iniciatív, v prípade e, e, transferu technológií na e, menšom meritku takáto podpora by sa mohla využiť, pretože práve pre miestne obyvateľstvo, pre malé a stredné podniky to znamená významnú pomoc. A myslím si, že táto správa, a to je veľké pozitívum, ktorý pripravil pán Libcerboj a pán Kedekakis, že jasne definuje e, e, medzi e, styky, kontaktné body. Mali by sme sa práve na toto sústrediť a mali by sme očakovať od komisie, prípadne vyzveť komisiu. A o tom práve povedal pán predrečník aby sme dosiahli jednotné prístupy pri podávaní žiadosti, aby sa to zjednodušilo ale prikladám veľký význam aj tomu, aby aj do budúcnosti e, sme mali dva prístupy, e, jednak e, pri podpore výskumu smerom z hora na dol a v prípade regionov môžeme mať e jednotný prístup, ale aby sme kladli väčší dôraz na lokálne regionálne ohniska, E, najmä v prípade malých a stredných podnikov. Potom e, na základe našich skúseností e, na ústrednej úrovni nikto nevie vopred povedať, kde existujú určité inovačné iniciatívy. A v takom prípade treba podporiť aj prístup smerom z dole nahor. V tomto prípade to by bolo správne samozrejme, e, sú tu aj nejaké možné e, úpravy, e, zlepšenie, ale generálna všeobecná línie, myslím si, že na nej sa zjednotia všetky politické skupiny a chcem zablahoželať pánovi spravodajcovi. Ďakujem pekne, pani Dalí. Ďakujem, pani predsednička. Rada by som poďakovala pánu Fan Nistelrojovi za správu. Mám niekoľko pripomienok, ktoré predkladám aj vo forme pozmenujúcich návrhov. Podľa mňa sa táto správa má skoncentrovať na priority do nasledujúceho programovacieho obdobia. To znamená významný vzostup v množstve peňazí pre inováciu a trvalo udržateľný rozvoj. Konkrétne, čo sa týka úspor energií a obnoviteľných energií, takisto zlepšenia energetickej účinnosti a výkonnosti budov. To znamená podľa smernice, príslušnej smernice, ktorú už prijal aj parlament. V tejto správe nevidíme prepojenie, ktoré ja pokladám za veľmi dôležité, medzi inováciou a sociálnou integráciou Myslím si, že potrebujeme taký prístup, ktorý spája súdržnosť a konkurencieschopnosť do integrovaného sociálneho prístupu a príklady takéhoto prístupu sú už v komunitných programoch v Európe. Podpora inovácie rozvoja v znevýhodnených oblastiach miest v Európe už existujú. Tieto programy pre celú EÚ by mali prispieť k niekoľkým cieľom. Predovšetkým zvýšiť vzdelávanie, školenie, rekvalifikáciu v týchto oblastiach, aby sa ľudia dostali zo spoločensky znevýhodneného prostredia a mestské oblasti by mali využiť svoje výhody, prístup k technológiám, kvalitu života. Ak sa zlepší kvalita vzduchu a zníži sa hladina hluku, to všetko pomôže. Takisto mladí ľudia, ak budú zamestnaní, potrebujú podporu, potrebujú sa riadne vyškoliť a potrebujú mať prístup k novým technológiám. Myslím si, že táto správa by mala zdôrazniť aj potrebu synergie medzi rozličnými programami pre výskum a vývoj v Európskej únie, pre rozličné druhy inovácií a myslím si, že od komisie by sme mali žiadať, aby dostupné informácie sa dostali aj k miestnym aktérom, aby mohli čerpať z týchto programov, aby mohli zlepšovať účasť všetkých záujemcov a komunít na programoch. Veľmi pekne ďakujem. Máme ešte šiestich rečníkov k tomuto bodu programu. Poprosím vás o stručnosť a Batula má slovo. Ďakujem za slovo. Chceli by sme zavlahoželať k vynikajúcej e, e, správe. Ide o synergiách medzi výskumom a vývojom a myslím si, že naozaj môžeme hovoriť o budúcnosti Európskej únie. E, E, rok 2007, rok 2013. E, v tomto, e, v tomto období sme mali politiku súdržnosti, pri ktorej sa strojnásobil objem prostriedkov vynakladaných na vývoj a výskum. Avšak v porovnaní s predchádzajúcim časom rámcom, to je takmer Mm, znamená, že takmer 50 miliard išlo priamo na eh, výskum a vývoj inovácie. Samozrejme, to znamenalo veľký krok eh, dopredu v porovnaní s predchádzajúcim eh, obdobím, avšak v porovnaní so Spojenými štátmi a Čínou môžem povedať, že ide iba o prvý krok a treba viac pôsobiť v tomto smere. Správa vynikajúce popisuje E, prístupy a kroky, ktoré treba použiť. Nemám e, veľa času, ale poukážem na to, že je veľmi dôležité, aby sme použili e, osvedčené modely, napríklad v trojuholníku vedomostí, aký je vzťah medzi výskumnými strediskami a malými strednými podnikmi, je veľmi dôležité, aby sme e, si lepšie uvedomovali, že výskum a inovácie vychádzajú a musia vychádzať z výskumných stredisk e, vysokých škôl a e, musia ísť do hospodárstva a takisto aj do lokálnych a regionálnych, do lokálnej regionálnej úrovne. Teším sa na to, že e, aj politika súdržnosti môže výrazným e, spôsobom prispieť pri e, riešení nerovnakého úrovne vývoja medzi jednotlivými regiónmi, zvýšení konkurenceschopnosti, ako aj boji proti klimatickým zmenám a riešenie výziev v demografickej oblasti Osobitne si vážim e, návrhy, ktoré obsahuje táto správa najmä e, potrebu realizovať inovácie e, prostredníctvom konkrétnych podporných nástrojov. A záverom by som chcel poukázať na to, že je veľmi dôležité, aby pre realizácii jednotlivých politik a programov sme získali E, podporu všetkých zainteresovaných a e, e, synergizmus medzi vývojom, a vývojom a inováciami. To, čo sa za koncom tejto správy. Takže ešte raz ďakujem a srdečne blahoželám. Äh, ďakujem pekne, pani predsednička, a ďakujem pekne pánovi e, e, Ficenrojovi, za túto správu, ktorá popisuje nové cesty. E, E, robí e, dokladnú analýzu existujúcich e, smerov politiky a myslím si, že mali by sme ísť naďalej týmto smerom. Nie treba lebo stanovať politické usmerňovania, ale treba sa zapoľovať tým, ako sa to bude realizovať. Myslím si, že aj v tom spočíva naša úloha zároveň. A, chcem povedať, že v našom výbore regionálny rozvoj sme dnešným e, výborom a vďaka Lisabonskej zmluve e, sa ešte viac posilnili naše rozhodovacie právomoci e, potrebujeme sa angažovať pri realizácii politických predsavzatí, takže treba zdôrazniť, že každý chce využiť nejakú politiku súdržnosti ale teraz e, myslím, e, že aj pán spravodajca e, o tom hovorí, že re, realizácia sa uskutočňuje aj na regionálnej úrovni a tam by tiež sme mali spolupôsobiť a byť k dispozícii. A taktiež aj, čo povedal kolega Tomikatis, je to tiež veľmi dôležitá poznámka, musíme e, e, pracovať, tak povediať, medzirezortne, medzi jednotlivými výbormi a uplatňovať túto politiku súdržnosti e, tak, aby mala pod sebou finančnú podporu, aby sa mohla koncentrovanie realizovať v regiónoch a aby sa s ňou statožnili všetky aktéry chcel by som poukázať na materiál Európskej komisie z septembru 2009, prepracovanie politiky inovácie, kde e, sa hovorí o tom, že politika súdržnosti predstavuje pevný zdroj e, e, na získanie podporných prostriedkov. To by sme mali mať na zreteli aj pre nástupujúce obdobie. Myslím si, že v tomto materiáli sa hovorí to, čom povedal kolega Winkler vo svojej správe, E, takže e, za správy pána Nislerova, pána Makakisa e, môžeme veľa čerpať, aby sme sformulovali náš postoj k budúcemu vývoju inovačnej politiky. Slova má Sofia Kani a potom pán Chacimar Kakis. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Správa, ktorú predložil Lambert van Nistelrooy, je veľmi dobre odvedenou prácou a hovorí sama za seba. Zahrnula všetko podstatné, všetky programy, zdôrazňuje tú najvyššiu možnú úroveň, čiže excelentnosť. Myslím si, že dôležitosť politik súdržnosti rozličných systémov financovania týchto politík možno generuje správu, o čom je vlastne Európa. Ja som sa vždy pokúšal upriamiť pozornosť na to, že rozličné projekty a programy nevyužívajú miestne ustanovy z nedostatočne, nečerpajú z nich. Projekty vyzerajú, ako keby neboli strihnuté na mieru, niekedy sú tu isté problémy a ťažkosti, keď sa na veci pozeráme z iného uhla pohľadu. A myslím si, že projekty a systémy sa niekedy skutočne zanedbávajú, nevyužívajú sa tak, ako by sa mali. A pritom by sa mala práve získať synergia z aplikovania rozličných systémov a programov, a najmä v čase hospodárskej krízy. Niekedy je realizácia projektov zložitá, pretože ešte ste nedokončili jeden projekt a už prichádza druhý, prekrývajú sa a priveľa vecí sa deje naraz. Sú tu prevádzkové problémy a preto naozaj synergie musia fungovať. Politiky musia byť implementované synergicky a preto je zjednodušenie procedurálnych postupov zásadnou vecou alebo vyplňanie formulárov. Nemalo by to byť zaťažujúce. Tí, ktorí riadia projekty, by mali naozaj len odškrtnúť políčka a nie sa zaoberať papierovaním. Tieto schémy by mali byť individualizované a jednoduché a nie príliš komplexné a spletité. O tom všetkom je transparentnosť, aspoň podľa mňa. Podľa mňa by sme mali pracovať synteticky a udržať imič pozitívnej dynamiky Európskej únie, aby ľudia nemali pocit, že EÚ je niečo byrokratické. Nech sa páči. Slovo má pani, pán Angurakis. Ďakujem, pani predsednička. Poviem niekoľko slov, ktoré možno nesúvisia až tak celkom s obsahom správy, ale napriek tomu sú veľmi dôležité. Podľa mňa ide o kontradikciu medzi politikou na jednej strane a výskumom odborníkmi a akademickým svetom na strane druhej. Ilustroval by som to tým, o čom hovoril spravodajca. Povedal, že regionálne programy majú minúť 86 miliard eur. Ale treba si uvedomiť, že nie je možné toľko minúť, ale bolo by možné minúť toľko alebo aj viac, ak by sme rozšírili rozsah pôsobnosti týchto programov, tak ako to robí Čína alebo USA. Myslím si, že v niektorých častiach sveta a v niektorých krajinách je zložité sa zapájať, najmä pre pracujúcich mužov, pracujúce ženy. Ale hovoríme tu o vysokých čiastkách a preto by sme nemali nikdy stratiť zo zreteľa že konkurencieschopnosť a zisk sa niekedy kladú pred ľudskosť, pred ľudí. Myslím si, že ak to tak je, tak by sme mali zmeniť svoje priority, lebo ak sa niečo takéto udeje v budúcnosti, eh, nemá to zmysel minúť miliardy v takýchto krajinách, o ktorých sme hovorili a pritom si nevšimnúť, že na naše vlastné dvere klope hospodárska kríza. Ako je možné, že sme si takéto niečo nevšimli a dávali sme peniaze inde napriek všetkému plánovaniu a predpovediam a analýzam. Myslím si, že by sme si mali spýtovať vlastné svedomie a e, skôr zharmonizovať a do konvergencie priviesť regióny. Teraz niečo viac konkrétne k správe. Treba vytýčiť ciele pre stratégiu EÚ do roku 2020 pre politiku súdržnosti, ale iná vec je, ako politika súdržnosti bude slúžiť stratégii EÚ do roku 2020. Nebezpečenstvo je, že znova budeme opakovať to, čo sme robili predtým. Vytýčime ciele a to bude všetko. Pretože Stratégia EÚ do roku 2020 môže skončiť podobne ako Lisabonská stratégia, budú tu skryté problémy a preto by sme mali dať na prvé miesto konkurencieschopnosť, aby sa takéto niečo nezopakovalo. Myslím si, že peniaze treba posielať, investovať, treba ale do miest, kde už niekto rozbehol výskumné úsilia a kde sa už niečo deje. To treba podporiť. Ak to budeme robiť inak, Neviem, či sa nám podarí znížiť e, nerovnosť. Neviem, či sme tu na to, aby sme vytvárali nové Silicon Valleys v Európe, pretože Európa je inou paradigmou a mali by sme radšej aplikovať kritériá, ktoré pomôžu vyriešiť problémy, tie, ktoré Lambert van Nistenroy identifikoval sa aj správe, keď hovorí o regiónoch, mestách, ktoré by sa mali zapojiť lepšie, prepojiť lepšie. Myslím si, že táto správa sa vydala správnym smerom, ale naozaj tu riešime veci obrovského významu a mnohé detaily treba ešte vylepšiť. Lambert van Nistenroy a potom e, generálny direktoriát z DG Region. Ďakujem, pán pred... Ďakujem pani predsednička musíme povedať, že je to naozaj kvalitný podklad pre rozmýšľanie. Myslím si, že je to nezaujaté a dáva nám predovšetkým dva hlavné námety. Prvé, ako zasoladiť politiku súdržnosti zo stratégie EU 2020 e, v Európe, e, v správe, prepáčte, e, hovorí sa o posilnení tematického sústredenia a adresného využitia prostriedkov. A druhá záležitosť to je jasné uznanie toho, že vynikajúci výskum a regionálne inovácie e, sa navzájom doplňajú a potrebujú sa navzájom a prepojovacím e, e, článkom môže byť inteligentná zelená regionálna specializácia. To znamená, že Európska komisie si stanoví určité inovačné priority a potom regióny, Eh, s prihľadnutím na vlastné kapacity upravia svoju politiku tak, aby eh, eh, ju zosolatili so všeobecným európskym rámcom. Dovolte dve konkrétne poznámky ohľadom toho, ako by sme mohli v praxi využívať tieto synergie, alebo o čo sa aspoň snažíme. Poprvé, keď riešime túto problematiku, treba si uvedomiť, že existujú určité rozdiely medzi jednotlivými systémami Jednak je to spoločné riadenie, to sú programy subsidiarita a existuje premé riadenie, ktoré vychádza e, z konkurencie konkrétnych projektov, zvyčajne medzinárodnej povahy. Čiže je to samo o sebe zložité, pretože existujú dve administratívne kultúry a e, e, rôzne prístupy k získovaniu finančných prostriedkov. Čiže čo sa snažíme urobiť? Od polovice 90. rokov, keď sme poprvýkrát podpísali kooperačnú chartu medzi jednotlivými generálnymi rediteľstvami. Rozbehli sme e, e, spoločnú e, stratégiu regionálnej spolupráce, inovačnej spolupráce a viaceré hodnotiteľe to ocenili ako úspech. Naposledy, minulý rok sme povedali, že chceme vytvoriť takúto chartu spolupráce medzi jednotlivými rediteľstvami a máme veľké infraštruktúry výskumu a vývoja a výskumného potenciála a v tejto snahe sa snažíme navzájom podporovať. Druhá vec, ktorú treba spomenúť, je e, šírenie osvedčených postupov. Treba vedieť, že v prípade e, e, jednotlivých regionov a príslušných iniciatív ostatné generálne rediteľstva sledujú projekty, ktoré sa dotýkajú 10-15 projektov, ktoré sú financované generálnym rediteľstvom Regio. A napokon by som vám chcel pripomenúť významné regulačné zmeny a E, to zjednodušenie, ktoré sa podarilo realizovať e, e, v našej úpravi, pokiaľ ide o paušálne sadzby pre náklady. A taktiež vytvorili sa určité štandardné tabuľky nákladov. Ďakujem pekne. Chceli by ste rekovať, pán spravodajca? Áno, pani predsednička. Veľmi stručne by som chcel nadväzať na niektoré, nadväzať na niektoré poznámky, ktoré tu odzneli. Myslím si, že jeden z problémov spočíva v tom, že existujú tu rôzne systémy e, v samotnej komisii a v parlamente. Snaha zabezpečiť vynikajúce výsledky v oblasti výskumu. E, to nie je nesprávne, to znamená, že snažíme sa združiť prostriedky a e, sklbiť to, čo je dobré. Je tu prístup smerom e, z hora na dol a to je potrebné, podľa mňa, keď chceme vytvoriť európsku pridanú hodnotu Nie ide o to, že by sme dali všetko do jedného koša. Vôbec nie. Stále existujú e, dve odlišné systémy podpory e, vynikajúcich výsledkov, ale je aj regionálna politika podpory inovácií v oblasti energetiky alebo trvalo udržateľného environmentálneho rozvoja, takisto aj sociálnych inovácií. Čiže toto sa všetko e, sa vníma aj na regionálnej a lokálnej úrovni. Ale naozaj existujú možnosti, ktoré sa dajú využiť a to efektívne. E, v Grenade sa konal veľký kongres e, venovaný otázky inovatívnych regionov a tam panovalo obrovské nadšenie. naozaj E, niektoré veci sa e, hýbujú smerom e, z dola nahor. A mnohí sa snažia sa sústrediť na vynikajúce výsledky výskumu. Ale to musí byť napojené na náležitú infraštruktúru výskumu, ktorá sa dá financovať z regionálnych fondov a z kohezných fondov. V niektorých prípadoch to nie je jednoduché Treba však jasne uviesť, že e, ak sa chceme dostať z bodu A do bodu B, e, e, treba vychádzať z vynikajúcich výsledkov a využívať pritom infraštruktúru. A ak chceme naozaj e, dosiahnuť svoje cely e, v rámci agen, e, v súlade s agendom 2020, treba využiť aj jednotlivé regióny, ktoré robia veľké investície, takisto ako aj členské štáty. A keď hovoríme o tom, že treba mať na zreteli aj existenciu regionálnych e, subjektov, nuž a ja som sa e, e, pokusil svojim skromným spôsobom poukázať na to, pokiaľ ide o tematické voľby EU 2020. Naozaj tam sa kladie príslušný dôraz E, to znamená, že aj regióny si budú sami stanovať vlastné priority, ale títo priority nemali byť e, v rozpore s našimi prioritami v EU 2020 e, sa ráta s určitým rozpočtom, ktorý sa zvýšuje. Niektor, niekto spomína zdvoj alebo stroj na strojnásobenie. Ale pozri, e, vidíme, čo robia Američania, vidíme, čo robia, e, robí Čína. a e, regionál, financovanie regionálnych programov treba upremiť na zvýšenie existujúceho potenciálu. Nie je možné jednoducho riešiť problémy tým, že budeme hádzať na ne peniaze to treba premeniť na konkrétne e, prístupy e, e, zodpovedajúce potrebám regionov. Máme vedúcich predstaviteľov vyšších územných celkov alebo miestnych spoločenstiev, ktorí poznajú svoje vlastné potreby a vedia sa stotožniť s ich riešením Myslím si, že je tu určitý priestor aj na e, rozmanitosť e, e, na regionálnej úrovni s tým, aby, sme, aby sa zohľadnili aj miestne názory a priority a zároveň zabezpečiť príslušné riadenie a vytvoriť možnosť vytvorenia potrebných rozhraní. Takže ďakujem vám všetkým za vaše príspevky. Ďakujem aj za to, že ste pokazali na sociálne, potrebu sociálnej udržateľnosti. A e, ja som si to veľmi e, dôkladne poznačil. Pokúsim sa to zapracovať. Myslím si, že nebudem potrebovať veľa času. Myslím si, že lehota na prekladanie pozmeňujúcich návrhov je 24. marca a budem e, sa snažiť konať čo najdynamickejšie a sa, pokúsim sa prekonať určité rozdiely, pretože samotná diskusia o agende EU 2020 sa rozbieha. Takže, pani predsednička, spomente nám ešte raz harmonogram. Nie som si istý, že som si všetko zapamätal. Ďakujem veľmi pekne, Lambert. Je to 24. marca 18.00, to je termín pre odozdanie pozmeňujúcich návrhov. Chcem sa poďakovať obom spravodajcom, Lambertovi aj Spirosovi Chacimarka Kisovi za to, že pripravili túto správu. Týmto myslím, môžem ukončiť tento bod a teraz e, by som ešte mala povedať, o čom včera rozhodli politickí koordinátori. Bolo to rozhodnutie, ktoré sa týkalo stanoviska o integrovanej námornej politike a prideleniu tohto stanoviska e, demokratom. A ešte sa hovorilo aj o seminári o koheznej politike po roku 2020 a Dostali sme stanoviska a otázky, ktoré by mali byť prebraté na tomto seminári. No a potom padlo ešte aj rozhodnutie o zaslaní delegácie do Rumunska iba na 3 dní bude treba pripraviť aj program. Potom tu bolo rozhodnutie o mini vypočutí, ktoré sa týkalo dobrej správy veci verejnej a regionálnej politike. To zorganizujeme v nasledujúcich mesiacoch. A potom tu bolo ešte jedno rozhodnutie, ktoré sa týkalo spôsobu, akým vyjadrime svoje stanovisko k inovačnej politike spoločenstva v meniacom sa svete a to bude správa pre výbor ITRE. Z dôvodu nedostatku času neprídeme predkladať stanovisko, ale pošleme list. Môj list pripraví sekretariát a včera sme sa dohodli, že to je najlepší spôsob, ako postupovať vpred. Takže to sú všetky tie body, ktoré boli odporúčané vaše rozhodnutie koordinátormi. No a posledný bod na programe je dátum konania nasledujúcej schôdze. To nie je tajomstvo, je to pondelok 26. apríla a útorok 27. apríla pondelok o 15. a útorok o 9. Ďakujem veľmi pekne vám všetkým. Mali sme totiž to veľmi dlhý program. Mali sme tam veľa dôležitých stanovísk a správ a myslím si, že naša rozpráva bola veľmi dobrá. Ďakujem vám za dobrú prípravu na túto rozpravu. Ďakujem ešte raz. A taktiež veľmi pekne pani predsednička ďakuje Tomášnikom za to, že spolupracovali e, tieto dva dní. Týmto